So, dear colleagues, may I ask you to take your seats? Ladies and gentlemen, dear colleagues, may I ask you to take your seats? Ich werde jetzt in meiner eigenen Sprache. Ak dovolíte, aby som teda pokračoval teraz v mojom materinskom jazyku, milé kolegyne, kolegovia, Všetkých srdečne vítam na našej konferencii. Myslím si, že je už dobrou tradíciou, že mávame stretnutia medzi zastupcami národných parlamentov a Európskym parlamentom uskutočňujú sa takéto konferencie k rozličným témam, ktoré sú aktuálne a ktoré majú dlhodobý význam. Dnes a zajtra sa budeme zaoberať problémom novej dohody pre oživenie hospodárstva v Európe. Je mi veľkou cťou, že tu môžem privítať dvoch predsedov Európsk- e, českého, českých parlamentov. Vítam tu Přemysla Sobotku, ktorý je predsedom Senátu. Takže vítajte medzi nami. Po, pravej, po jeho pravej strane sedí predseda Českého parlamentu, pán, Miro, pán Miloslav Vlček. Vítajte aj vy medzi nami. A po mojej lavici je zastúpená komisia a je tu komisár Joachim Almunia. Vítajte aj vy, pán komisár, v Európskom parlamente. Čo sa týka komisie, sme zvyknutí, že sa s nimi častokrát stretávame a sme veľmi radi, že predseda komisie Jose Manuel Durao Barroso, ako aj ďalší komisár ako komisár Almunia dnes prišli medzi nás. Práve som bol informovaný, že predseda Európskej centrálnej banky Jean-Claude Trichet príde medzi nás okolo 15.25 dnes došlo k mnohým omeškaniam v leteckej doprave a ja som napríklad neodletel dnes z Berlína včas a tak by som vás chcel poprosiť o pochopenie, že predseda Európskej centrálnej banky Jean-Claude Trichet ešte nie je medzi nami, ale čoskoro príde. Potom by som vám ešte chcel odporučiť, aby sme začali príspevkom pána Almunia, a poprosil by som ho, aby teraz vystúpil so svojím príhovorom. Vážené dámy, vážení pa... Vážené dámy, vážení priatelia, kolegovia a kolegyne. Hneď na úvod by som e, chcel k téme nášho stretnutia povedať, že heslo Nový plán pre obnovu európskeho hospodárstva je prirodzenou súčasťou základného princípu európskej integrácie, kde sa všetci zhodneme na tom, že chceme ekonomicky stabilnú, a konkurencieschopnú Európu, ktorú nebude ovládať hrstka privilegovaných byrokratov, ale ktorá bude vľúdna aj ku svojim občanov. Je to v súlade so vznikom EÚ, ktorá, aj keď na to niekedy zabúdame, vznikla na myšlienke voľného pohybu osôb, kapitálu, služieb a tak ďalej. Dnes sa svet dostal do globálnej ekonomickej krízy, ktorú musíme riešiť na jednej strane prostredníctvom eh, fundovaných ekonómov ako konkrétnu a jasnú úlohu. Na druhej strane však my, politici, sa na tejto úlohe môžeme podielať len tým, že zostaneme verní princípom a ideálom, ktoré som pred chvíľou spomenul – Jednoducho povedané, proces európskej integrácie by mal prebiehať podľa rovnakých racionálnych pravidiel, bez ohľadu na existenciu alebo nie ekonomickej krízy. Musíme sa poučiť a vyhnúť sa v budúcnosti chybám, ktoré svet do tejto krízy priviedli, ale nesmieme podľahnúť panike a naivne veriť, že riešením súčasnej krízy je protekcionizmus, sociálne inžinierstvo, napoleonské vízie niektorých politikov, národnostné sebectvo a dvojkolajná Európska únia v podobe udržateľných rozdielov, rozdielov medzi starými a novými krajinami, ktoré, ktorých negatívne skúsenosti s plánovanou ekonomikou, štátnym dirigizmom a ďalšími experimentami by mali stáť za pozornosť aj v tých krajinách, ktoré sa počas studenej vojny mohli vyvíjať slobodne. Je to spôsobené aj tým, že strácame vieru v osvedčené princípy, sme náchylní k avanturistickým experimentom, ktoré však len ťažko môžu priniesť riešenie. A preto aj dnes si môžeme položiť otázku, či má byť úloha európskych orgánov operatívna alebo strategická, či máme e, preferovať dotácie pred úvermi a či namiesto tisícok smerníc a voluntaristického zrýchlovania procesu európskej integrácie za každú cenu by nebolo lepšie sústrediť sa radšej na vytvorenie e, konečne funkčnej európskej bezpečnostnej, energetickej a poľnohospodárskej politiky. Ak sa nám tieto problémy podarí vyriešiť a udržíme si korektné vzájomné vzťahy, tak o európske podnikanie a ekonomiku sa v budúcnosti báť nemusíme. Európa disponuje šikovnými ekonommi, inžiniermi, vedcami i robotníkmi na to, aby sa udržala na želateľnej úrovni. Nemôžeme však zabúdať, že je tu pomerne veľa byrokratov a populistov všetkého druhu, ktorí budú chcieť túto situáciu využiť na svoje sebecké ciele. Ak si však zachováme jasný pohľad na naše ciele a cestu, e, ktorú chceme, e, prostredníctvom ktorej chceme dosiahnuť, tak oni nebudú mať šancu. Nesmieme sa utápať v marginálnych problémoch a nemôžeme sa snažiť umlčať ako nepohodlných tých, ktorí majú konkrétny konkrétne a podložené kritické pripomienky k negatívam EÚ. Som však optimista a verím, že Európa aj prostredníctvom svojho podnikateľského úsilia si svoje miesto vo svete zachová a dokonca aj posilní. Ďakujem za pozornosť. Thank you so much, uh, President Sobotka and now President Vážený pane prezidente Peteringu, vážený pán... Vážený pán predseda Petering, vážený pán Sobotka, vážené dámy poslankyne, páni poslanci Európskeho parlamentu, kolegovia z národných parlamentov, vážení hostia. Je pre mňa cťou predstúpiť pred vás na tomto spoločnom parlamentnom stretnutí. Nevnímame to len ako povinnú akciu v rámci nášho českého predsedníctva. V minulých týždňoch som absolvoval veľa rokovaní s našimi kolegami a zhodli sme sa, že jednou z kľúčových tém je téma ekonomickej recesie. A preto téma nášho spoločného rokovania, ako aj zameranie jednotlivých skupín pracovných, považujem za veľmi aktuálne. Svetová finančná kríza e, sa zmenila na hlbokú ekonomickú krízu, ktorá nemá obdobu od konca druhej svetovej vojny z ohniska nákazy, ktorým bol e, zle regulovaný a motivovaný americký finančný trh, došlo k závažnému zníženiu dopytu po všetkých typoch výrobkov, zlyhanie trhu, politiky, e, nedobre koncipovaná a realizovaná regulácia sú hlavnými vynikmi súčasnej situácie. Hrozba morálneho hazardu sa naplnila Finančná kríza a hospodárska recesia takisto poukazujú na krízu nášho zmýšľania. Verili sme, že uvoľnenie trhových síl povedie k odstráneniu bariér, ale zvyž, znižovanie e, daní zvýšilo sociálnu diferenciáciu. Kríza teraz vyhrotila otvorený sociálny konflikt. Čoraz častejšie počúvame, prejavy na nacionalistické v ekonomike a ľudia strácajú dôveru v ekonomiku, v politiku, strácajú dôveru v spravodlivosť. Viac ako kedykoľvek predtým rastie význam spoločnej akcie na úrovni EÚ. Hĺbka krízy a vzájomná prepojenosť ekonomík – nás nutí na rieš- e, odsudzuje riešenia čiste národné na nezdar. Koordinácia v rámci EÚ znamená zjednotenie prístupu k príčinám krízy, a to znamená aj spoločnú politiku v oblasti povzbudzovania trhov, sociálnych istôt a zavedenia efektívnej regulácie. To však znamená aj koordinovanú politiku voči čiernym pasažierom, ktorí nechcú nič robiť, len chcú mať úžitok z nákladov a opatrení ostatných krajín. Na druhej strane je iste správne, ak každý platí za svoje regulačné chyby. Vítame kroky k stabilizácii finančného trhu a angažovanosť vlád v tejto oblasti. Zaplatiť straty však nestačí ak sa nepodarí zásadne zlepšiť dôveru v zodpovednosť finančných inštitúcií, kríza sa môže prehlbiť alebo dokonca aj opakovať. Dlho sme verili v autoreguláciu, teraz máme dôkaz, že nefunguje. Z úrovne EÚ sme zaviedli náročné regulačné štandardy, ktoré nie sú dokonalé, ale sú nevyhnutné. EÚ musí dôkladnejšie trvať na realizácii regula- regulácie v členských štátoch a malo by dôjsť k väčšej integrácii regulačných orgánov v členských krajinách a stanovení jasnej zodpovednosti. Fragmentácia regulačných trhov sa ukázal ako jeden z prvkov akcelerujúcich krízu. My už nepotrebujeme e, regulačnú administratívu, potrebujeme väčší efekt. Nepotrebujeme viac regulácie, ale lepšiu reguláciu. Európa potrebuje povzbudiť dopyt a preto si vysoko cením prvé kroky v tomto smere. Ich koordinácia na úrovni EÚ sa musí však podľa môjho názoru zvýšiť. Otázka stojí, či práve teraz nenastal čas na vytýčenie nových európskych programov a ich finančnej podpory. Stále zaostávame v investíciách do nových technológií. V Európskej únii máme vysoké percentá tých, čo predčasne ukončujú školy, máme veľa príliš zlých škôl. Zlepšenie v tejto oblasti by pomohlo prekonať súčasnú krízu a predísť budúcej. Samozrejme, že musíme viac investovať do našej bezpečnosti, rozvíjať vlastnú infraštruktúru. Smelé zámery zelených investícií nie sú doteraz finančne kryté. Vo všetkých týchto oblastiach je možné formulovať nové ciele. Vážený pán prezident, predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, aj kolegovia z národných parlamentov, vážení hostia, Kríza je okamih, keď celá európska rodina musí hľadať svoju súdržnosť. Pred krízou nemôžeme zatvárať oči, nemôžeme ju popierať, tak ako to robili niektorí. Je to náročná skúška našej trpezlivosti, schopnosti i lásky. Zároveň je príležitosťou na uplatnenie nových myšlienok a technických inovácií. Každý sám ako izolovaný štát je príliš slabý pre samostatné riešenie krízy. A práve EÚ je takým celkom, ktorý sa môže s krízou vyrovnať. 27 krajín znamená najsilnejšie zoskupenie sveta využíme túto obrovskú silu proti kríze. Jednou z možností je aj toto naše spoločné rokovanie. Ďakujem vám za pozornosť. Äh, Ďakujem pekne, pán predseda Voček. Z toho, čo spomínali dvaja predsedovia, sme mohli vyvodiť, že samozrejme tie akcenty sú veľmi rôzne čo sa týka mňa, tak ja som chcel byť zdržanlivý, ale veľmi rád by som chcel za Európsky parlament povedať, že v princípe my dôverujeme trhu a zároveň chcem povedať aj to, že trh ale si vyžaduje istý poriadok a čo sa, čo sa týka lisabonských cieľov, tak ide tu o to, že chceme mať trh, ktorý nemá byť samoučelný, musí slúžiť ľuďom a práve preto toto je podľa mňa definícia sociálneho trojového hospodárstva. A podľa mňa toto je dobré východisko. Teda by som poprosil, aby pred nami vystúpila istá osobnosť, ktorá počas víkendu, počas stretnutia ministrov financí G7 bola v Ríme. Tam je vždy Európska komisia zastúpená. Týmto komisárom bol tam aj predseda Barozo. Teraz dám slovo pánovi komisárovi. Thank you very much, uh, President Potterin. Thank you very much, uh, Ďakujem pekne. Pán predseda Petering, ďakujem veľmi pekne za pozvanie komisie a mňa osobne, aby som sa zúčastnil tejto diskusie. V mene komisie by som chcel privítať e, zástupcov národných parlamentov aj e, teda oboch komor e, Českého parlamentu. Súhlasím s ich slovami Európa a globálne hospodárstvo stoja e, pred e, osobitnou e, globálnou krízou. Neboli sme schopní pred 1,5 rokom, keď začala táto kríza, si predstaviť, že dnes budeme sa nachádzať v hlbokej recesii našeho hospodárstva. Minulý piatok sa začalo stretnutie G7 eh, v Ríme. Vtedy Eurostat publikoval aj svoje čísla týkajúce sa HDP našich krajín, ktoré koncom roka predstavili teda čísla z konca roka 2008, boli na nešťastie negatívne a boli trošku horšie než čísla, ktoré sme eh, očakávali v našich predpovediach. A v januári sme zaznamenali negatívny rást minus 1,5 a 3,4 A toto ukazuje, že e, vstupujeme do roku 2009 e, do recesie. Ale toto isté sa deje aj e, hospodárstvu v USA, to takisto začína rok s recesiou, to isté sa deje v Japonsku, japonské e, čísla e, za rok 2008 sa už tiež publikovali a sú dokonca ešte horšie než tie americké alebo európske. A pred pár mesiacmi sme diskutovali o tom, čo sme diskutovali pred pár mesiacmi, o tom, že e, rastúce ekonomiky, rýchlo sa vyvíjajúce ekonomiky by mohli fungovať ako motor globálneho hospodárstva a mohli nám pomôcť e, prekonať e, túto recesiu na nešťastie. Však čínske hospodárstvo, brazílske hospodárstvo, indické hospodárstvo, aj keď si zachovávajú rast, tieto takisto trpia na e, spomalenie a takisto zaznamenávajú negatívny rast. E, a toto ukazuje na vzájomnú previazanosť e, našich hospodárstiev, previazanosť hospodárstiev rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajín. Takže za, posledných, za posledné tri mesiace roku 2008 eh, sa všetko naozaj veľmi rýchlo spomalilo. Takto teda vyzerá globálna kríza a eh, globalizácia, ktorá nám priniesla mnoho eh, príležitostí, ktoré sme využívali. Využívali sme výhody prepojenosti našich hospodárstiev, ale teraz sa vlastne preniesol na ostatné hospodárstva aj ten negatívny e, dopad veľmi rýchlo. A e, to znamená, že všetky hospodárstva e, musia čeliť veľmi zložitej hospodárskej situácii teraz a že vo všetkých krajinách je teraz problém súvisiaci so sociálnym napätím, sociálnou krízou, ktorú spôsobilo spomalenie hospodárstva. Aká je, aká je teraz reakcia zo strany Európy. Musím povedať, že ako Európska únia sme dobre pripravení na to, aby e, sme mohli e, koordinovať našu hospodárskú politiku a takto čeliť hospodárskej kríze. Máme Európsku centrálnu banku, pán Triše e, za pár minút príde medzi nás, takže nebudem stratať veľa slov tým, že by som popisoval úlohu Európskej centrálnej banky ale aj ostatné európske národné e, banky e, takisto koordinujú svoju činnosť v monetárnej oblasti, koordinujú sa oveľa efektívnejším spôsobom než v minulosti. Takže z menového hľadiska e, sme mohli dobre zareagovať. Pokiaľ ide o našu daňovú politiku, tak e, isto máme možnosť v Európe koordinovať našu fiskálnu politiku. V e, zmluvách už od Maastrichtu e, sme mohli ukotviť určitý rámec pre našu koordináciu daňovej politiky, aj keď fiskálna politika naďalej ostáva doménou národných rozhodnutí národných vlád, rozhodnutí národných parlamentov. Ale pravidlá rozpočtové, rozpočtový rámec, e, plány stability, e, strednodobé stratégie e, sa príjmajú na úrovni ECOFINu a vychádzajú z paktu stability a rastu. A toto je pre nás veľmi užitočné práve v časoch recesie, lebo nám to umožňuje koordinovať naše daňové reakcie. A výsledkom takejto koordinácie eh, je, že komisia navrhla a Európska rada prijala pred koncom minulého roku eh, Európsky plán obnovy. Myslím, že je to prvýkrát, že sme využili fiskálnu politiku Eh, proticyklickým eh, spôsobom. A eh, bol to poprvýkrát, že Európania konali koordinovaným spôsobom. Myslím si, že to je veľmi pozitívny znak, že všetci šéfovia štátov a vlád konali koordinovanie. A teraz začíname hodnotiť, aký vplyv táto odpoveď, tento signál mali podľa našich, na základe našich odhadov E, sa snažíme e, toto zistiť a budeme prezentovať naše výsledky na e, marcovej ráde. Fiškálny stimul, o ktorom rozhodli členské štáty EÚ počas minulých troch mesiacoch, je ekvivalentom 1% HDP. Takisto sú určité rozhodnutia na národnej úrovni e, poskytnúť finančné stimuly e, hospodárstvu, ktoré zodpovedajú 0,5 HDP a takisto v Európe e, zohráva dôležitú úlohu automatické stabilizovanie a tieto, um, um, tieto uh, automat, automatické mechanizmy majú, uh, zodpovedajú približne 1,7 HDP. Takže celkovo naša podpora pre hospodárskú činnosť e, pomocou automatických stabilizačných prvkov, e, fiskálnych stimulov a podobne sa odhaduje na 3,5 e, až 4 na tento rok a budúci rok. A potom ďalšia skupina opatrení, ktoré sa prijali ako reakcia na krízu predstavujú podporu pre bankový e, a finančný sektor. E, tieto opatrenia e, sa sústredia na normálne fungovanie finančného a bankového trhu a pomáhajú bankovým inštitúciám, ktoré priamo trpia touto krízou. Sú to takisto opatrenia, ktoré sú koordinované na európskej úrovni na základe spoločných ustanovení, cenových garancií ktoré poskytujú národné vlády svojim finančným inštitúciám. Potom sme vypracovali aj spoločné ustanovenia e, pre e, rekapitalizáciu e, finančných inštitúcií a potom aj spoločné usmernenia majú za cieľ zachovať rovnaké podmienky hry tieto sa prínajú, príjmajú na národnej úrovni, ale e, je treba, aby sme zabezpečili, že e, jednotlivé e, finančné inštitúcie nebudú diskriminované takýmito opatreniami. Takže nemôže tu dochádzať k diskriminácii medzi jednotlivými členskými štátmi monitorujeme práve implementáciu jednotlivých podporných balíčkov finančného sektora. Porovnávame teda tieto opatrenia s, s týmito spoločnými usmerneniami a práve diskutujeme o tom, ako e, zlepšovať e, činnosť, pretože aj e, keď tu bola všetka táto podpora a podporné balíčky, kreditné trhy ešte stále nefungujú normálnym spôsobom. Musíme ešte stále obnovo, obnoviť kreditné toky. Bez toho, že by sa nám to podarilo, neúspejeme ani v oblasti menovej politiky, ani v oblasti daňových stimulov. Takže toto je tretí krok našich diskusí. Diskutovali sme o tomto na úrovni G7 eh, minulý víkend v Ríme s našimi americkými a japonskými partnermi. Diskutovali sme o tom, ako koordinovať naše kroky v tejto oblasti aj na globálnej úrovni, ale predovšetkým musíme eh, sa rozhodnúť, eh, ako budeme postupovať my. Takže toto je kľúčovou otázkou pre budúce týždne. Toto je kľúčovou otázkou pre stretnutie 1. marca eh, na základe iniciatívy eh, Českého predsedníctva, kedy sa stretnú šéfovia štátov a vlád a budú formulovať európsku pozíciu a pripravovať ju eh, pre, na, na stretnutie 2. apríla G20 v Londýne si dávajú pozor, hovoria, že e, chápu, že bankový sektor by mal fungovať, chápu, že najväčšou výzvou pre vlády a ekonomické a finančné e, orgány je znovu obnoviť e, fungovanie finančných trhov. Bez toho nie je možné začať opäť s rastom a prekonať recesiu, ale tieto financie, financie daňových poplatníkov sú si vyžadujú, e, aby sme ich využívali transparentným spôsobom. E, máme právo na to vedieť, čo je, e, ako, ako vyzerá bilancia jednotlivých finančných inštitúcií. Chceme naozaj sprísniť podmienky pre jednotlivých bankových manažérov, aby boli priamo zodpovední za manažment svojich inštitúcií v minulosti Vyžaduje si to e, systém, ktorý by zabránil e, reciprocite, pokiaľ ide e, napríklad o kapitálové požiadavky, ale aj odmeňovanie vedúcich pracovníkov aj obchodníkov vo finančnom sektore. Treba teda zvýšiť transparentnosť a to je veľmi dôležitá politická otázka a politický predpoklad ktorý e, musí e, sprevádzať transfer zdrojov do finančného sektoru. A e, týmto sa budeme zaoberať budúce týždne. Budeme monitorovať, aký je skutočný dopad fiskálneho stimulu na naše hospodárstva. Spomíname v pláne obnovy, že tento fiskálny stimul by mal byť cielený Eh, aktuálny a dočasný. A treba splniť tieto tri podmienky na to, aby sme docielili dobrý, efektívny eh, výsledok, eh, pretože ide naozaj o financie daňových poplatníkov. Ale zároveň monitorujeme aj implementáciu tohto stimulu. Pozorujeme, že v určitých prípadách, v určitých členských štátoch E, nie je tu len dohľad komisie, e, Európskej rady aj parlamentu, ale niektoré členské štáty sú aj pod dohľadom trhu. Investície do e, štátnych dlhopisov sa zvýšili niekde a toto ukazuje, že riziko nie je rovnaké v jednotlivých členských štátoch a to nám pripomína, že trvalá udržateľnosť je naozaj veľmi dôležitá pre nás všetkých a pripomína nám to, že ponúkame fiskálny e, stimul e, iba pre, krátkodobú, e, pre krátkodobý dopyt. Musíme byť obozretní, aby sme však neohrozili strednodobú a dlhodobú trvalú udržateľnosť. A z tohto dôvodu je implementácia nášho fiškálneho rámca pakta, paktu stability a rastu sú naozaj veľmi dôležité za aktuálnych eh, udalostí. Ehm, tento plán, e, tento pakt sa e, nedávno revidoval. Táto revízia priniesla väčšiu flexibilitu, e, pokiaľ ide o narábanie financiami v zlých časoch. Potrebujeme teraz túto flexibilitu, ale zároveň musíme túto flexibilitu skombinovať s veľmi prísnymi e, e, požiadavkami e, súvisiacimi so strednodobou a dlhodobou trvalou udržateľnosťou, aby sme neohrozili dlhodobú budúcnosť nášho hospodárstva, aby sme nezaťažovali budúce generácie. Euro nám tiež pomáha v tom, aby E, sme e, dobre obstali. Euro je naozaj takou e, strechou, ktorá nás chráni pred tými najhoršími negatívnymi vplyvmi. Určití experti a analytici diskutujú o možnosti, že by sa rozdelila oblasť eura. Priestor eura, takáto možnosť je nulová a zoznam kandidátov, ktorí by sa chceli pridať do tohto e, euroklubu, je veľmi dlhý, dlhší než v minulosti. Takže euro naozaj predstavuje nástroj našej e, ochrany. Je to naozaj veľmi dobrý nástroj, ktorý nám pomáha silne prekonať túto krízu, ale euro si zároveň vyžaduje e, aj zodpovednosť zo strany všetkých členov Európskej menovej únie. A táto zodpovednosť opäť súvisí s príspevkom jednotlivých e, vlád e, k trvalej udržateľnosti finančného systému. Pretože nede teraz iba o naše diskusie na poli EÚ, ide aj o európsky príspevok k globálnemu riešeniu, ktorý je potrebné nájsť na stretnutí G20 2. apríla v Londýne. A týmto sa zaoberajú medzinárodné finančné inštitúcie, takisto a potom po londýnskom samite je ďalšie dôležité stretnutie z Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu vo Washingtone. Takže Európa by mala prispieť a prispieva e, v tomto hľadaní globálnych riešení a mala by prispieť jediným hlasom, jedinou, e, jediným e, jednotným rozhodnutím a príspevkom. My sme na začiatku tohto procesu globálnych, summit, globálnych summitov prispeli celkom jednoznačne a chceme aj vo Washingtone, aj v Londýne takto ehm, jednotne vystúpiť. A ja dúfam, že aj 1. marca a aj na neformálnej rade 19. Ehm, marca aj teda na stretnutí e, e, budúcu nedelu v Berlíne, pokiaľ ide o zástupcov finančných inštitúcií a G20, že toto všetko prispieje k e, hľadaniu takýchto globálnych riešení. A chcel by som sa teraz vyjadriť k jasnému stanovisku českého predsedníctva jeden z najdôležitejších príspevkov z európskeho pohľadu eh, k tejto globálnej kríze je eh, vyhnúť sa protekcionizmu, aby sme chránili iba náš eh, vnútorný trh a chránili našich občanov. Musíme prispieť k tomu, aby globálna ekonomia ostala otvorená, aby tu bol voľný pohyb osôb, kapitálu, služieb, tovaru. Tieto slobody sú naozaj e, e, dôležité, sú zásadnej povahy, ale musí to byť aj, musia byť vyvážené aj reguláciou. A práve táto kombinácia e, tu, myslím, v minulosti chýbala, keď došlo k určitým nerovnováhám ktoré by sme sa mali snažiť teraz vyriešiť. A to by mala byť odpoveď na aktuálnu situáciu. Ďakujem. So much, Ďakujem pekne, komisár Almunia, za túto správu. Navrhol by som, keďže prezident Triše eh, ešte nie je medzi nami, aby sa vyjadrili eh, oba, oba, obaja spravodajcovia za Európsky parlament. A ako náhle k nám príde prezident Triše, vyjadril by sa on a potom bude diskusia pokračovať tak, že budeme mať vždy dvoch zástupcov národných parlamentov a jedného zástupcu Európskeho parlamentu, aby sme mali vyváženú diskusiu. Dnes, teraz začneme s uh, Klausom Heinem Lénem a potom uh, predsedať bude Přemysl Slobodka a privíta aj pána Trišeho. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Všetci sa to dobre počujeme. Tak ešte raz dámy a páni, tieto stretnutia už sa opierajú určitú tradíciu. Roku 2005 Európsky parlament vytvoril určitú skupinu, ktorá sa zaoberala prípravou jarného samitu a prípravou uznesenia Európskeho parlamentu. Úlohou tejto skupiny je prispieť k naplneniu Lisabonskej stratégii a ja som veľmi rád, že dnes opätovne medzi nás prišlo toľko zástupcov národných parlamentov a chcú s nami diskutovať a chcú nám pomôcť pri príprave uznesenia v súvislosti s jarným samitom. V súčasnosti všetkému dominuje téma hospodárskej krízy. Aj predrečníci to spomínali a práve preto je jasné, že v protiklade s minulosťou Európsky parlament sa nesústredí na určité jednotlivé témy, ako napríklad energetická politika, ale tu pri tomto uznesení sa zameráme primárne na to, ako sa má reagovať na túto krízu. A takto konec koncov sa označilo alebo pomenoval toto podujatie. Keď sa teda hovorí o novej dohode, tak to má svoj zmysel a síce naznačuje to to, že sme toho názoru, že tá kríza, s ktorou teraz bojujeme, je možné, je, je porovnateľná s tým, čo sa udialo v minulom storočí na konci 20. rokov a čo sa označilo ako veľká hospodárska kríza. Vtedy tam bol istý americký prezident Roosevelt, ktorý prišiel s tým pojmom novej dohody New Deal, kde išlo o pragmatický prístup a o reakciu na krízovú situáciu, ktorú bol nutné riešiť. A môžem to povedať úplne otvorene, že súčasná situácia vo svete je tomu podobná. Preto je veľmi podstatné, aby sme sa snažili prostredníctvom novej dohody riešiť tieto problémy. Chcem tu ale otvorene povedať, že to neznamená, že sa vrátime niekde do tej doby pred európskym vnútorným trhom. Nechcem mať protekcionizmus, nechcem mať žiadne vysoké štátne dlhy, chceme, aby sa dodržiaval pakt rastu a stability. Samozrejme, musí tam byť istá flexibilita, konec koncov toto aj ponúka. Chceme mať pragmaticky správne odpovede na túto situáciu. Sme si zároveň vedomi, vedomi toho, že je tu určitá zložitá situácia, keď si porovnáme európsko národnú úroveň, musí to dojsť spolupráci, tá národná úroveň disponuje vyššími objemami financí, tam sa vypracovajú záchranné balíky, je nutné to v každom prípade koordinovať, to znamená, že nesmieme to mať protekcionizmus, nesmieme to mať situáciu, kde budú vysoké štátne dlhy, aby sme neprešli z jednej krízy do druhej. Ale európska úroveň musí konať, aj parlamenty musia konať, aj my ako zákonodarci musíme konať. A je jednou z našich hlavných úloh, aby sme zabezpečili prostredníctvom legislatívy istý príspevok k tomu, aby nehrozilo to, že sa takéto krízy budú opakovať. Aj týmto sa musíme zaoberať. Dovolte ešte jednu poznámku. Ja si myslím, že to, že Európa pomerne dobre obstála zatiaľ v tejto kríze, nie je to výborná situácia, ale je to relatívne dobrá situácia v porovnaní s inými ekonomikami, tak to súvisí predovšetkým s tým, že v úplných rokoch v rámci Lisabonskej stratégie sa nám podarilo dosiahnuť veľmi veľa. To znamená, že Európa ako európsky vnútorný trh a Lisabonský proces je odpoveď na hrozby a rizika globalizácie. Myslím si, že toto musíme zohľadiť aj v súvislosti s uznesením a myslím si, že sa tu podarilo isté veci dosiahnuť. Potom sa to spomínala tematika eura a myslím si, že to malo byť súčasťou uznesenia, že môžeme byť všetci radi, že máme euro. Euro totiž to veľmi významne prispelo k tomu, že aj napriek krízi vo svete ostalo euro pomerne stabilné. Vôbec ani nechcem vedieť, čo by sa udialo, keby nastala situácia, že by sme mali ešte národné meny a také menšie krajiny by mali bankovú krízu a potom s tým by súvisela aj menová kríza, bola by tam volatilita a rizika, ktoré by s tým súviseli. Myslím si, že toto by sa malo jasne, e, jasne spomenúť v rámci uznesenia, že to, čo sme vykonali, bolo správne a, a to, že máme euro, nám veľmi pomáha v, týchto, v tejto turbulentnej dobe. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Takže ďakujem, pane kolego. A... Ďakujem, pán kolega. A vzhľadom na to, že pán prezident Európskej centrálnej e, banky ešte neprišiel, dám slovo pani Edith Hercog, poslankyni Európskeho e, parlamentu. Minister. Ďakujem pekne, dámy a páni, kolegovia e, z národných parlamentov ako spolu e, spravodajkyňa za e, skupinu socialistov. Chcela by som počiarknúť tú humánnu stránku globálnej krízy. Európsky parlament je volený ľuďmi priamo a je to teda, je teraz priamým naozaj tým, tým najlepším miestom, ktoré môže prispievať k riešeniu tejto krízy. Treba sa zasadiť za konkrétne riešenia. Európa by naozaj mala e, konať jednotne, mali by sme e, sa snažiť zabrániť masovému prepúšťaniu, podporovať investície. Európa by mala brániť e, protekcionalizmu a nacionalizmu v záujme ochrany ľudí a zamestnancov by sme mali sa snažiť e, podporiť e, vznik vedomostnej e, spoločnosti, ktorá by mohla obstáť v globalizácii. Preto potrebujeme úzkú spoluprácu medzi finančnými a fiskálnymi stimulmi a krokmi, ktoré by boli v súlade s Lisabonskou stratégiou ľudia, investície, stimuly, výskum a vývoj, preto to všetko sú e, dôležité zásady Lisabonskej stratégie, všetky finančné nástroje a fondy, ako aj e, rozpočet EÚ. E, všet, všetci títo by sa mali zasadiť za minimalizáciu potenciálu vzniku ďalších kríz. Je dôležité, e, aby jednotlivé národné e, plány podpory neboli vo vzájomnom konflikte, čo by malo negatívny vplyv na, na ekonomickú stabilitu, e, aj menovú funkciu, aj dôveryhodnosť EÚ ako hráča, ktorý koná jedným hlasom. Táto kríza nie je iba finančnou, ale systemickou, pretože chýbali dobré pravidlá a bola tu sociálna nevyváženosť, ktorá viedla k úverovej bubline. Globálna finančná kríza e, začala e, mať vplyv aj na reálne hospodárstvo, má vplyv na zamestnanosť a sociálnu situáciu a to e, značné. E, Kolegyne, kolegovia, mám eh, eh, dojem, ako v 89. roku, že situácia mení zo dňa na deň a my iba dobiehame za eh, jednotlivými udalosťami. Politická skupina sociálnych demokratov si myslí, že riešenie by malo byť pre ľudí a v mene ľudí. Preto Európa musí sa zaoberať čoraz silnejšie otázkou tvorby pracovných miest, mala by brániť masovému e, prepušťaniu. Pre ľudí by komisia a členské štáty mali zabezpečiť, že Európsky e, sociálny e, fond by mal svoje prostriedky využívať na činnosti napríklad sociálnej inklúzie, ktoré by zabranili negatívnym vplyvom krízy. Nemali by sme zabúdať na to, že sústrediť by sme sa mali na tých, ktorí sú najvzdialenejší od trhu práce Samozrejme, e, pri zamestnávaní ide o e, zamestnávateľov, pre všetky malé a stredné podniky sú to veľmi dôležité. Ako povedal pred 200 rokmi Darwin, podľa teórie e, prirodzeného výboru, ne, výberu nie je to ten najsilnejší druh, ale najinteligentnejší druh, ktorý prežije. Ten, kto poskytne najinteligentnejšiu odpoveď na určitú výzvu. Ja som presvedčená, že e, riešenie pre Európu je také, ako som načrtla, že takéto by malo byť, e, e, takáto by mala byť odpoveď EÚ a mala by to byť odpoveď, ktorá by bola tá najinteligentnejšia iba ľudia môžu byť inteligentnejší než v minulosti. Mali by sme si zvoliť kontrolu bankového systému, lepšie eh, regulovaný eh, eh, kapitalistický systém. Mali by sme zabezpečiť maximálnu flexibilitu pre manevrovanie, ale zároveň aj maximálnu bezpečnosť pre občanov. Mali by sme si zvoliť inovácie, aby naše hospodárstva boli prúžnejšie a mali by sme teda maximalizovať dopad technológií na naše spoločenstva e, v e, priemyselnom sektore, e, v technologickom sektore. Takýmto spôsobom by sa nám mohlo podariť výjsť z krízy, ak by sme teda bránili naše miesto lídra v technologickej oblasti. Mali by sme sa takisto sústrediť na vzdelávanie, na dlhodobé vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie. Toto by malo predstavovať prioritu na všetkých úrovniach, pretože zvyšuje produktivitu a e, umožňuje e, zamestnateľnosť e, ľuďom. Kolegyne, kolegovia, európsky sociálni demokrati by chceli dať dôraz na ľudí, pretože iba E, pomocou ľudí a pre ľudí môžeme urobiť Európu tým najlepším miestom na život aj na pracovanie. Takéto je želanie Európskej e, politickej skupiny sociálnych demokratov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani poslankyňa. Ja medzi nami už vítam predsedu, prezidenta Európskej, Európskej sociálnej banky, Žána Kloda Trišea. A než mu odovzdám slovo, by som chcel upozorniť e, aby tí, ktorí chcú vystúpiť, eh, vyplnili formulár, eh, príslušnú žiadosť o vyjadrenie sa. Budeme dávať priestor vždy v pomere 2 ku 1, teda zástupcovia národn- dvaja zástupcovia národných parlamentov a jeden zástupca Európskeho parlamentu a dĺžka rečnícky čas bude predstavovať 3 minúty. A teraz už má slovo predseda Európskej centrálnej banky Jean-Claude Trichet. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Senátu Českej republiky, vážený eh, pán predseda poslaneckej snemovne, vážení poslanci národných parlamentov i Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že sa môžem tejto medziparlamentnej schôdze stretnúť Teraz je polka februára a to je už moje tretie stretnutie e, s predstaviteľmi Európskeho parlamentu a teraz aj s predstaviteľmi národných parlamentov. To opäť raz poukazuje na to, aký dôležitý a úzky je dialog medzi ECB a parlamentom. E, aj dnes je dôležitá takáto výmena názorov v tejto zložitej hospodárskej situácii svetové hospodárstvo zažíva úpadok konjunktúry a žiaľ týmto trpí aj Európska únia. To znamená, že vlády, parlamenty, ako aj centrálnej banky, ale reagovali veľmi rýchlo a rozhodne. Dnes by som chcel poukázať na jeden aspekt, ktorý ja považujem osobne za veľmi dôležitý. A síce to, že pri všetkej rozhodnosti nesmieme zabúdať na stredno a dlhodobý dopad našich rozhodnutí. A tento aspekt by som vám teraz rád chcel vysvetliť. Našou najdôležitejšou úlohou je pomôcť riešiť e, túto krízu e, ruka v ruke so súkromným sektorom, E, pokiaľ ide o medzinárodné finančné systémy, aj makroekonomickú politiku, aj e, medzinárodnú finančnú e, architektúru. Mali by sme zabezpečiť, aby naše rozhodnutia dnes neviedli v budúcnosti k podobným nepokojom. A môjim hlavným návrhom dnes je, aby sme e, formulovali e, politiky tak, aby sme sa nevrátili e, k status quo ante. Ale toto ale mali by sme naozaj sa snažiť zabezpečiť v našich krokoch finančnú stabilitu zo strednodobého hľadiska. Budem sa snažiť objasniť, čo tým myslím. Globálna ekonomia je ešte stále pomerne nevyvážená v troch oblastiach. E, finančný systém, makroekonomická konfigurácia, aj e, riadenie e, finančnej architektúry nie sú v rovnováhe. Aktuálna kríza nám ponúka možnosť zabezpečiť rovnováhu, ale takisto nielen to, je to, ide tu o povinnosť vytvoriť a nastoliť rovnováhu. Toto, predstavujú tri, toto predstavuje tri výzvy, ktoré jednoducho musíme splniť, nezávisle od toho, aká ťažká bude náplň našej práce. Začnem teraz špecificky um, pojednávať o týchto troch uh, bodoch. Uh, hlavnou príčinou tejto krízy bolo podcenenie rizík uh, v finančnom sektore v takmer všetkých um, rozvinutých ekonomikách. Inovácie viedli k veľmi netransparentným finančným produktom, a toto viedlo k zhoršeniu eh, štandardov eh, poskytovania úverov. Eh, zažili sme boom pôžiť, pôžičiek, úverov, hypoték zvyšovala sa, zvyšovalo sa, zvyšovala sa spotreba. Celý tento boom vychádzal z toho, že ceny budú rásť do nekonečna a že ekonomický cyklus bol odstranený. Účastníci trhu v roku 2007 e, začali e, si všímať, že toto je nerealistické, ako e, ceny nehnuteľnosti začali padať začalo sa s negatívnym dopadom a veľmi rýchlo domácnosti neboli schopné vyrovnať sa s vysokým zaťažením, s vysokými, príliš vysokými úrok, úrokmi. A potom uh, tu bola takisto aj um, chybná domnienka, že v globalizovanom hospodárstve je dobré, aby si niektoré ekonomiky požičiavali uh, od zvyšku sveta a že to môžu robiť do nekonečna. Uh, Roky e, rýchleho globálneho e, rastu viedli k tejto domienke, ale e, v kríze sa ukázalo, že to bola domienka nesprávna. A toto potom viedlo k zhoršeniu poskytovania úverov a nedôvere. A potom, pokiaľ ide o oblasti riadenia, Mali by sme si byť e, vedomí aj týchto nedostatkov v medzinárodnej finančnej e, štruktúre. Je dôležitá analýza problému. Um, v procese medzinárodnej kooperácie e, sa prišlo na nedostatky vo finančnom e, systéme, na to, že sú rovnováhy, e, nerovnováhy v medzinárodnom finančnom systéme. Už v roku 2006-2007 sa to jasne spomínalo aj v odporúčaniach krokov, ale v tomto období sa tieto kroky žiaľ neuplatnili. Eh, takže eh, boli tu hlasy, ktoré žiadali eh, jasnú korektúru, ale neboli vypočuté centrálne banky najjasnejšie sa vyjadrovali v tejto oblasti a volali pro, po silných korektúrach. Napríklad na stretnutí centrálnych bank v Bazileji v roku 2006 a takisto aj začiatkom roku 2007. Ehm, centrálne banky e, zo všetkých medzinárodných e, finančných inštitúcií e, toto videli a vnímali najjasnejšie. Ale čo by sme mali teraz vykonať na to, aby sme odvrátili takéto nerovnováhy v medzinárodnom finančnom systéme a riadení? Pokiaľ ide o finančný systém, je tu potreba prísnejšej regulácie, ktorá by mala zabrániť Ehm, tomu, aby došlo k takej situácii opäť, akú zažívame teraz, aby sme si e, naozaj zabezpečili e, väčšiu stabilitu. E, Fórum stability už identifikovalo možné smery v oblasti reforiem, kde zmeny Ehm, podľa môjho názoru sú najdôležitejšie. Poprvé e, opatrenia a pravidlá, ktoré by mali zabrániť tomu, aby finančný trh sa príliš koncentroval na krátkodobé e, generovanie zisku, zlepšenie transparentnosti po druhé, pokiaľ ide o finančný systém, ako aj nástroje e, a inštitúcie, ktoré momentálne nie sú regulované alebo nedostatočne regulované. A po tretie ide o eliminovanie tam, kde je to možné, prvkov, ktoré zosilňujú tendenciu finančných systémov akumulovať nadbytočné rizika a pakový efekt v dobrých e, časoch, ale e, zosilňovať negatíva v zlých e, časoch. A uh, už viackrát som sa vyjadril uh, na tieto témy aj v komunike G7, uh, e, to spomínam, uh, ktoré sme vydali v sobotu, takže nebudem sa k tomuto opäť vyjadrovať. Ale chcel by som dnes povedať niečo k makroekonomickej politike. Prečo je dôležité z krátkodobého hľadiska, aby uh, sa stabilizovala aktuálna situácia. Nemali by sme stratiť zo zreteľa cieľ ehm, strednodobý pri týchto krátkodobých krokoch. Ehm, mali by sme sa snažiť zastabilizovať hospodárske podmienky na domácej, ale aj globálnej úrovni. Pokiaľ ide o blízku budúcnosť, ehm, menové aj fiškálne opatrenia sa veľmi rýchlo príjmajú, príjmajú v mnohých krajinách Európska centrálna banka eh, bola jedným eh, z prvých eh, inštitúcií, ktoré, sa, ktoré začali konať, keď v lete 2007 sa objavili prvé znaky krízy, pokiaľ ide o menovú oblasť. My konáme neustále na to, aby sme zabezpečovali menovú stabilitu eura zo strednodobého hľadiska aby sme sa e, pohybovali e, teda v okolí e, tých 2%. Toto je najlepší príspevok, ktorý môžeme urobiť, aby sme zabezpečili celkovú stabilitu eurozóny. Na globálnej úrovni je takisto dôležité, aby jednotlivé kroky neviedli globálnu ekonomiku späť k tým nerovnováhám status quo ante, keďže tieto viedli k aktuálnemu problému je preto najdôležitejšie, aby e, tí, ktorí e, rozhodujú, sa nesústredili iba na krátkodobé riešenia, ale mali na mysli aj dlhodobejšie perspektívy. Ehm, iba tak sa e, naozaj zabezpečí obnova. Dôležité sú tu centrálne prvky, dôveryhodné stratégie treba vymyslieť aj implementovať keď makroekonomické opatrenia budú mať e, svoj e, efekt, treba sa sústrediť nielen na stimuláciu e, spotreby z krátkodobého hľadiska, ale treba aj podporovať dlhodobé štruktúrálne zmeny. Treba povedať, že tieto prvky platia na globálnej úrovni, ale aj pre Európu. Ak môžem povedať, toto sa stalo európskym tak Európa príjma takéto kroky, mali by sme byť naozaj eh, hrdí na eh, postupy eh, Európskej únie v tejto oblasti. Pokiaľ ide o globálnu finančnú architektúru, medzinárodné organizácie a fóra by mali zohrávať dôležitú úlohu v prisvedčaní krajín, aby príjmali politiky zaoberajúce sa a smerujúce na stabilitu, aby sa sústredili na kolektívne riešenia a finančné inštitúcie by e, sa mali e, zároveň prispôsobiť. Chcel by som povedať, že komunita centrálnych e, bank veľmi rozhodne spolupracovala v týchto posledných mesiacoch a týždňoch osobitne prepojenie medzi makroekonomickou a finančnou e, stabilitou e, by, mala, by mala mať našu pozornosť. To znamená, že by sme mali sa naučiť ešte lepšie chápať prepojenie makroekonomických otázok a finančného dohľadu. Úzká spolupráca medzi finančnými inštitúciami ako MMF a neformálnymi skupinami ako Medzinárodné fórum stability by bolo veľmi nápomocné. Okrem toho, Medzinárodný menový fond by mal zlepšiť svoj dohľad, e, ku ktorému by e, e, patril aj dohľad aj v dôležitých krajinách, ehm, napríklad aj v rozvíjajúcich sa krajinách. Roz, rozvinuté krajiny doteraz sa považovali za imúnne voči radám ale táto kríza ukázala, že aj e, priemyselné krajiny potrebujú naozaj veľmi prísny dohľad. Finančné inštitúcie aj fóra by sa mali snažiť e, zamýšľať nad e, tým, ako posilniť dohľad. To je skutočne veľmi bohatý program, zložitý program, dlhý program, ešte nemáme na všetky E, otázky, odpovede, ale Európa by mala zohrávať e, kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o politiky, ktoré sa majú sústrediť na stabilitu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Musíme posilňovať medzinárodnú kooperáciu za týmto účelom a takto sa snažiť e, zabrániť e, tomu, aby e, v budúcnosti vznikli krízy, ako je táto. Táto kríza je naozaj povinnosťou pre nás všetkých, aby sme odstránili nerovnováhy v globálnom finančnom systéme, ako aj v oblasti makroekonomickej politiky. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem, pán predseda. A teraz otvárame našu debatu, ako sme to oznámili. Prvý dostáva slovo pán Jacinto Serão z portugalského parlamentu. Ďakujem, vážený pán predseda. Predovšetkým by som chcel privítať a poblahoželať kozneným vystúpeniam, ktoré sa sústredujú na spoločné obavy, ktoré nás všetkých trápia a týkajú sa krízy, ktorá má mnohé rozmery. A my sa musíme naučiť hľadať riešenia a žiť s touto krízou. Finančná, ekonomická, sociálna kríza a politická kríza. E, pričom obrysy e, tejto krízy sú neodhadnutelné, nepredvídateľné a to si musíme všetci dobre uvedomovať. A je tu ešte jasné riziko sociálnych a politických konfliktov. Aby opatrenia, ktoré Európska únia a členské štáty prijímajú na riešenie problémov, aby mali úspech, tak musí existovať E, obnovená a silná politika, nová politická vízia, ktorá pôjde v takej logike, že globálne nemôže zabúdať na lokálne. Na základe solidarity a súdržnosti medzi e, globálnym a lokálnym konaním, ako som to práve povedal, EÚ potrebuje silné a koordinované vedenie na všetkých úrovniach, aby sme sa vyhli sociálnym konfliktom a takisto aj, aby sme dokázali efektívne regulovať isté problémy, ktoré sa týkajú finančných záležitostí. Sú to predovšetkým finančné problémy, ktoré majú istý medzinárodný rozmer. A ja by som teda rád položil jednu otázku pánu komisárovi, ktorý medzi tým odišiel, ale myslím si, že viacerí z prítomných mi budú vedieť odpovedať. Týka sa to Lisabonskej zmluvy. E, táto zmluva zdá sa, že ju kríza nejako e, zakryla, prekryla. Nikto nehovorí o Lisabonskej zmluve ale keď sa prijímala, tak sa hovorilo o význame, ktorý táto zmluva mala, aby sa Európska únia potvrdila ako veľký hráč na medzinárodnej scéne. Takže Lisabonská zmluva je dôležitým nástrojom na prekonanie takých problémov, e, ktoré teraz práve prekonávame. A rád by som tu na prítomným položil jednu otázku, čo si myslia o reformnej zmluve alebo o Lisabonskej zmluve a aký by mohla mať prínos pre riešenie týchto problémov, o ktorých tu dnes hovoríme. Ďakujem. Ďakujem, predpokladám. Ďakujem. Predpokladám, že niekto sa ujme odpovede. Teraz dávam slovo pánovi Viprontovi Edmundovi z Poľského parlamentu. Ja chcel poďakovať pánu... Ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi predsedovi Európskeho parlamentu za to, že opätovne zorganizoval takúto schôdzu a k takej dôležitej téme ja vítam túto tému Európa bez hraníc, ktorá je vlastne heslom českého predsedníctva. A navyše v súčasnosti, keď prežívame globálnu krízu, tak e, predseda Českého senátu aj parlamentu už sa o tom zmienili, že tu vystáva mnoho, mnoho, e, mnoho sebectva, nacionalizmu, napríklad pokiaľ ide o pracovný trh v Európe. A dokonca niek- Niektorí by si želali predlžiť obdobie, prechodné obdobie, počas ktorého niektorí občania niektorých členských krajín nemôžu pracovať na trhoch iných krajín. My v Poľsku si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme boli otvorenejší a musíme sa ešte viac otvoriť, musíme viac spolupracovať medzi sebou jednotlivé členské štáty, pretože len takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť naše ciele a samozrejme musíme pracovať na tých úlohách, ktoré pred nami stoja, sú to úlohy e, charakteru spoločenstva, tak na úrovni Európskej únie, ako aj štátnej, národnej úrovni. No a po druhé, v Poľsku nás dosť znepokojuje, že nástroje, ktoré sú určené na túto e, krízu, často vyzerajú ako lieky, ale treba sa pozrieť aj na chorobu, treba sa pozrieť, čo robí. Hovorili sme pred chvíľou o protekcionizme a intervencionizme. A zdá sa, že toto stále je akýmsi prvkom, ktorý sa tu objavuje. My sme proti tomu, lebo si myslíme, že takéto politiky idú proti konkurencie, schopnosti trhovej ekonomike, pretože keď začneme podporovať jednotlivé časti priemyslu v jednotlivých krajinách, tak to bude mať veľmi jasný dopad aj na iné krajiny. A keď hovoríme o priemysle, čo sa deje, čo sa deje s novými technológiami, prečo sa nevenujeme tak tomuto potenciálu, prečo sa nevenujeme výskumu v oblasti nových technológií v tomto smere. Jednotlivé členské štáty majú svoje politiky, ktoré by mali e, realizovať, ale takisto aj EÚ a nezabúdajme na pakt stabilitu a rastu. Nezávisle e, od e, E, Európskeho, predsedu Európskeho parlamentu a my všetci ostatní musíme mať nejaký cieľ aj České predsedníctvo a musíme na tom pracovať. Vítam to, čo povedal komisár Almunia. V zmysle, že tí, čo sú zodpovední za to, čo sa deje, tak aj tiež musia niesť zodpovednosť za to, čo sa stalo dnes, keď si v Poľsku alebo tu v Bruseli zapnete televízor, tak je jasné, že je veľmi veľa ponúk na e, úvery bez akýchkoľvek problémov. Zavoláte e, cez telefón a máte kredit. Prečo nerobíme niečo v tomto smere, aby sa veci menili? Ďakujem. Ďakujem a slovo má pán... Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Hokmarovi Gunarovi z EP. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Častokrát sa v dnešných dňoch hovorí, že teraz nastal čas, aby sme konali. Ja by som ale rád sa k tomu vyslovil, že som nesúhlasím. Podľa mňa to treba upresniť. Teraz nastal čas na správne kroky. To znamená, že naše kroky musia byť zlučiteľné s pravidlami a fundamentami, ktoré spájajú naše národy ako aj naše ekonomiky. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme toto zohľadnili pri diskusiách o finančných trhoch alebo aj keď hovoríme o štátnej pomoci. Alebo keď hovoríme o legislatíve, ktorá sa týka hospodárskej súťaže. Lebo keby sme teda naštartovali trhy v jednej krajine, tak zároveň podkopávame trhy v iných krajinách. A videli sme, čo sa deje pri finančných trhoch. A toto by platilo aj pre všetky ostatné oblasti e, e, európskeho hospodárstva, ak by sa nedržali pravidel. To znamená, že nechceme ohrozovať eh, pravi- eh, predpoklady pre ostatných. Paradoxom alebo iróniou je, že keď si myslíme, že podporujeme našu vlastnú ekonomiku, tak v skutočnosti podkopávame ostatné ekonomiky, na ktorých sme závisli. To znamená, že ak pokrivieme hospodárskú súťaž, ak budeme mať menší obchod, tak nebude len menší import, ale bude to znamenať aj menej exportu. A pre modernú ekonomiku je toto veľmi zásadné. Sme v situácii, kde sa vzájomne potrebujeme a ja si myslím, že toto mal byť jasný signál z tohoto spoločného medziparlamentného stretnutia a si tiež nebudeme akceptovať protekcionistické opatrenia, lebo oni poškodia nám všetkých. Protekcionizmus v jednej krajine ohrozuje 20, všetky 27 členských štátov a v konečnom dôsledku každý z nás pochádza z jednej z týchto 27 krajín. A nielen to, pán predseda, politika protekcionizmu je vždycky prepojená s nacionalizmom. To znamená, že je tu podkopávanie tej integrácie, ktorú sme dosiahli v Európe. To znamená, že povedzme to veľmi jasne, povedzme to veľmi jasne pri tom posolstve, že nevidíme žiadny, žiadnu možnosť postúpiť pred, ak e, budeme podkopávať nejaké ekonomiky, kde bude súťaž pri štátnej pomoci a kde sa nebude dbať na riadne verejné financie. Európa nepotrebuje protekcionizmus, musíme dodržiavať pravidlá. To znamená, že nastal čas na správne kroky. Ďakujem. Ďakujem. A... Ďakujem. A teraz má slovo zástupca greckého parlamentu, pán Kristos Papucis. Ďakujem, pán predseda. Pravdou je, že svetová finančná kríza má príčiny. Príčiny, ktoré spomenul prezident Tejše aj pán komisár Almunia. A ide o príčiny, ktoré súvisia s tými najzákladnejšími spôsobmi, ako Európa funguje. Ak sa snažíme posnažíme ich eh, skorigovať. Nemali by sme robiť tie isté chyby, inak kríza bude trvať ešte dlhšie. Takže najlepším spôsobom, eh, ako, sa, eh, ako čeliť kríze, je za, začať sa pozerať na veci iným spôsobom, používať iné metódy. Myslím, že by sme mali našu pozornosť sústrediť v prvom rade na novú architektúru finančného systému. A pokiaľ ide o Európsku úniu, Nová architektúra by sa mala týkať aj e, európskeho rozpočtu, komunitárneho rozpočtu. Keď diskutujeme o finančných otázkach a teóriách, mali by sme e, prijať e, anticyklickú politiku. Akú politiku môžeme prijať v Európskej únie bez toho, aby sme revidovali tie základné priority a sektory európskeho rozpočtu? Práve preto hovorím, že potrebujeme nové priority, nové voľby, pre všetkým pokiaľ ide o úlohu štruktúrnych fondov, štrukturálnych fondov, eh, environmentálny model a aj v oblasti implementácie pravidiel eh, hospodárskej súťaže a štátnej pomoci by sme mali urobiť zmeny. Myslím si, že nemôžeme sústrediť naše úsilie napríklad na zelený e, e, rozvoj alebo vývoj, pokiaľ ide o financovanie európskych politík. ide, e, tu no, ide tu o nové technológie, ktoré môžu poskytnúť nový vývoj. Ide aj o zmeny v oblasti vzdelávaní a školení zamestnancov a podobne. A preto si myslím, že makroekonomická politika by sa mala sústrediť na strednodobú stabilitu a trvalnú udržateľnosť. Zároveň si myslím, že potrebujeme e, príjmať tie správne rozhodnutia, e, pokiaľ ide o ciele, e, ktoré mali smerovať k tomu, čo chceme dosiahnuť. Mali by to byť rozhodnutia, ktoré podporia občania, rozhodnutia, ktoré posilnia sociálny štát, zabezpečia stabilitu a e, umožnia regula- reguláciu trhu. Trh samotný už sme na to prišli, nemôže zabezpečiť e, prosperitu našich občanov a preto potrebujeme e, reguláciu, aj dohľad nad trhmi, predovšetkým v oblasti fungovania finančných trhov, aby sme podporili e, rozvoj a e, tvorbu nových pracovných miest. Preto by ma zaujímal názor e, prezidenta Trišeho a chcel by som sa spýtať na úlohu Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o rozvoj a podporu tvorby pracovných miest. Ďakujem pekne. A slovo má teraz Andrej Galazevský z Polského snemu bardzo panie przewodniczący. No, zacznę w ten sposób, że globalny kryzys finansowy... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som odpovedať toto, že táto globálna hospodárska finančná kríza znamená nové výzvy pre našu spoločnosť. Táto kríza je rizikom, ale zároveň to aj možnosť pre určité nové riešenia. My ako politici musíme zabezpečiť to, aby sme našli riešenie z tejto krízy, aby sme z nej zišli posilnení a nezoslabení. To znamená, že musíme predovšetkým zabezpečiť to, aby tie nové návrhy na riešenie krízy neohrozili náš vnútorný trh a neohrozili aj to, čo sme dosiahli v Európskej únii. Musíme zabezpečiť to, aby tieto opatrenia neškodili nášmu spoločenstvu, keď teda tak to môžeme označiť. Všetci, ktorí vystúpili, sa zhodujú v tejto veci. Myslíme podobným spôsobom a naše názory sa, pri, sa, sa mne približujú. Ale sú takí šéfovia vlád a hlavy štátov, ktoré v členských štátoch ale postupujú úplne iný, iným spôsobom. Protekcionizmus sa spomína preto, lebo existujú takéto návrhy a jedna z najväčších, jeden z najväčších štátov Európskych, Európskej únie, kde boli isté veľké nádeje na podporu európskeho vývoja, tak hlava tohoto štátu hovorí, že by bolo dôležité posilniť národné podniky. Toto je európsky líder a povedzme si, je toto európske myslenie? Tu niekto očividne už myslí na nastavajúce voľby, to je úplne jasné. Podľa mňa chýba také európske líderstvo. Chýba tu nejaké odvážne európske myslenie. Tak to vidím ja. A teraz návrhy, respektíve riešenia krízy. Návrhy, ktoré budeme mať, musia mať európsku dimenziu, lebo ak to tak nebude, tak e, naši občania povedia, že potom ako nám pomôže Európska únia. A toto je veľmi dôležité. Aj v tej súvislosti sa blížia voľby do Európskeho parlamentu. Tí kandidáti, ktorí sa zúčastňuje volie, ktorí kandidujú, musia povedať, akým smerom chcú, aby sa vyvíjala Európska únia, čo chcú spraviť preto, aby zachránili alebo zachovávali naše spoločenstvo, aby sa chránilo to, čo sa podarilo v Európskej únii dosiahnuť. Musia nám povedať to, čo chcú dosiahnuť na to, aby sa podporil ďalší rozvoj. A pritom sa nesmie na to pozerať z národné potreby. Ďakujem pekne. Ďakujem, slovo má... Ďakujem a teraz má slovo pán poslanec Robert Goebbels z Európskeho parlamentu. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Tri minúty na niekoľko stručných poznámok. Ako povedal môj skvelý e, kolega, v súčasnosti prežívame e, systemickú globálnu krízu. Je to známy E, fenomén medzi informatikmi. E, e, zraniteľnosť sieti sa zvyšuje množstvom pripojených. To znamená, že to, čo my teraz prežívame, tak vlastne to je takýto deravý systém, ktorý teraz v globalizovaný svet postihol. Čo máme robiť? Myslím si, že by sme mali E, skutočne zdieľať úsilie na riešenie skutočných problémov. A tým je e, diskusia o e, skorom výbuchu a skončení zóny euro. Myslím si, že komisár Almunia veľmi dobre povedal, že riziko je nula. Nulové euro bolo počas celej tejto krízy ochranou nielen pre zónu euro, ale aj pre celú Európu. Ale Pozrieme sa teraz na reálny problém. Tým je narastajúce napätie na vnútornom trhu v dôsledku devalvácie niektorých mien vo vzťahu k euru. Myslím tým predovšetkým na britskú libru, ktorá sa znehodnotila viac ako 20 Jednou z priorít je boj proti pokusom No, každý za seba a každý pre seba. To znamená, že proti všetkým formám protekcionizmu treba posilniť koordináciu európskych makroekonomických politík a e, priniesť istú pridanú európsku, európsku pridanú hodnotu. Myslím si, že až doteraz ECB veľmi dobre viedla svoju e, menovú politiku s redukovaním úrokových mier, ale mnohé ekonomiky eh, vedia využiť túto, toto zníženie úrokových eh, sadzieb. Eh, kde si som čítal, že dve tretiny bank sa stali náročnejšími, pokiaľ ide o poskytovanie kreditov firmám, ale čo je horšie, je, že práve aj tie žiadosti zo strany podnikov o kredity klesli o dve tretiny. Čo robiť, aby sa trh oživil? Samozrejme sú vítané národné plány obnovy, predovšetkým ak budú financované z vlastných zdrojov. Ešte tu máme ďalší nástroj, o ktorom si myslím, že môže byť zaujímavý na reaktiváciu a môže k tomu prispieť aj Európska investičná banka. Mali by sme pristúpiť k navýšeniu kapitálu kapitálu Európskej investičnej e-banky prostredníctvom niektorých rezerv a myslím si, že keby niektoré štáty ešte trošku peňazí na tento pokus na, na tento účel vložili, tak to by mohlo zmnožiť úsilie smerom k podnikom a myslím si, že by to mohol byť spôsob oživenia, o ktorom eh, hovoril aj prezident Trišea, ktorý by ho aj prijal ako niečo, čo by nebolo obyčajným návratom statu quo ante. Milí kolegovia, to je niekoľko stručných poznámok, veľmi nekompletných. Ja skutočne vítam túto diskusiu, pretože si myslím, že táto kríza preukázala, že ciele Lisabonu boli dobré a že iba štáty, ktoré zašli ďalej, aby dosiahli ciele Lisabonu, sú v súčasnosti v najlepšej pozícii na to, aby mohli čeliť tejto kríze. Ďakujem, pane kolega. Ďakujem, pán kolega. Aj všetkým, ktorí ste už vystúpili, ďakujem vám, že dodržiavate limit na rečnícky čas. No a v tejto chvíli máme naplánované vystúpenie ministra financí Českej republiky, pána Kalovska, ktorého vítam a odovzdávam mu slovo. Pán minister, dávam vám mikrofón. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem pozdraviť obidvoch predsedov našich obidvoch komor parlamentu. Zdravím aj predsedu Európskeho parlamentu a je mi veľkou cťou Hans Gert, keď vidím pána Trišeta, tiež som veľmi rád, že tu je a je mi teda veľkou cťou, dámy a páni, že môžem pred vami vystúpiť dnešný deň. Toto je pre mňa pracovný deň v Európskom parlamente a preto chcem ospravedlniť za to, že vás iba oslovím, krátko vystúpim, potom sa vzdialím, lebo dnes sa musím zaoberať absolutóriom. Ide o rozpočet za rok 2007 pre Európsku komisiu a preto sa chcem vopred ospravedlniť za to, že budem musieť odísť. V mojom krátkom príspevku by som chcel prispieť diskusii o možných východiskách z ťažkej hospodárskej situácie a sústredím sa na oblasti, žiaľ rečník hovorí bez mikrofónu, problému ECOFIN, aký... Iste viete, že chystá sa ECOFIN, opätovne bez mikrofónu. Ale môžem vás ubezpečiť, že s plnou vážnosťou riešime všetky problémy. Aspekty sú tu rôzne a na programe rokovania sú viaceré témy, o ktorých sa hovorí aj dnes na tomto podujatí. Minulý rok v oktobri sa začali turbulencie a bolo jasné, že hospodársky výhľad na rok 2009 bude podstatne horší, ako sa pôvodne očakávalo. My, ako predsedajúci členský štát, sme zásadným spôsobom upravili dlhodobé priority a to preto, aby sme sa mohli plne venovať tejto situácii. Jedna z hlavných úloh ECOFINu v súčasnosti je implementácia plánu Európskej hospodárskej obnovy. Na tomto mieste sa chcem poďakovať komisii za ten návrh spoločnej reakcie na vznikajúce problémy reálnej ekonomiky. Naše štáty a ekonomiky sú veľmi úzko vzájomne prepojené a vďaka spoločnému vnútornému trhu je to nutné predstavovať ako spojené nádoby. To znamená, že veľmi rýchlo sa prejavuje efekt prelievania. Práve preto bolo veľmi dôležité rýchlo a koordinovane konať. Teraz pracujeme na hodnotení tohoto plánu. Aj keď je ešte predčasné hovoriť o hodnotení dopadov týchto opatrení na reálnu ekonomiku, tak môžeme takto na začiatok povedať, že členské štáty si plne uvedomili hĺbku aktuálnej krízy a včas príjmajú adekvátne kroky na podporu svojich ekonomík. Tu sa riadia princípom zacielenia, dočasnosti a rýchlosti. To sú tie princípy, ktoré sme my stanovili a ambíciou predsedníctva je, aby sa pritom dodržiavali princípy férovej hospodárskej súťaže, a aby sa dodržali princípy transparentnej verejnej podpory. Ako iste povedal komisár Almunia, celková fiškálna reakcia v EÚ na súčasný vývoj dosahuje 3 až 4 hrubého domáceho produktu. Samozrejme, to je už aj v rámci automatických stabilizátorov, ktoré, na rozdiel od ekonomik ako je USA, sú u nás veľmi dôležité. Chcel by som vás poprosiť, aby ste si uvedomili, že samozrejme bude si to vyžadovať istý čas, kým sa prejavia tieto kroky európskych vlád v reálnej ekonomike. Jednoducho je tu určitá zotrvačnosť týchto opatrení a teda potrvá to, kým to ľudia skutočne pocitia. V súčasnosti nás očakáva nelahké obdobie negatívnych správ. Každý deň počujeme nelichotivé štatistické údaje o, vý, o vývoji ekonomiky a o výsledkoch podnikov za minulý rok. Dôležité je si pritom ale uvedomiť to, že s krízou sa už bojuje, prijímajú sa konkrétne opatrenia od minulej jesene a na strane fiškálnej existuje určité omeškanie. Tu je nutné si uvedomiť, že v možnostiach vlád je akurát zmierniť dopady tejto krízy. Nikto nemá tie možnosti na politickej úrovni túto krízu vyriešiť a zabezpečiť trvalo udržateľný rast. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste neverili tým, ktorí sa snažia vyvolať dojem, že oni z politickej úrovne môžu zabezpečiť trvalo udržateľný rast. Jednoducho trhová ekonomika sa vyvíja v cykloch a trval udržateľný rast preto neexistuje. V každom prípade je možné koordinovať činnosť, zacieliť ju a takto zmierniť dopady bezprecedentnej krízy na obyvateľstvo. A o toto sa konec koncov aj snažíme. Aj keď členské štáty prijali mnoho opatrenia v oblasti finančných trhov, mm ktoré zabránili tomu, aby finančný systém neskolaboval, to fungovanie sa zatiaľ vôbec nedá označiť ako normálne. Takto to je napríklad pri úverových kanáloch, bo tieto sú základným predpokladom pre oživenie hospodárstva a akékoľvek impulzy o fiskálnej oblasti budú zoslabené, ak sa nám nepodarí vyriešiť dôveru vo finančný sektor v súvislosti s záchranným balíkom bankám, čo bol na jeseň minulého roku, na úrovni rady ECOFIN sa zamýšľame nad riešením probléma toxických aktív. Toto je veľmi dôležité z hľadiska férovej hospodárskej súťaže. To znamená, že musíme spravodlivo oceniť tieto aktíva a jednová metodika je zásadným predpokladom pre férovú hospodárskú súťaž. Nesmieme tu zabúdať na niektoré dôležité nepríjemné aspekty a musíme o tom otvorene hovoriť. A poprvé, niektoré členské štáty si nemôžu dovoliť nejaké ďalšie fiskálne stimuly. Tak ja, ako aj ostatní ministri financí na rade ECOFIN, musia doma riešiť otázku, akým spôsobom sa budú financovať tieto opatrenia a aké tam budú náklady. A v dnešnej dobe, kedy sú zvýšené rizikové prémie, vôbec jednoduchá matematika. Nesmiem zabudnúť ani na to, že verejné financie sa v budúcnosti budú musieť vrátiť do udržateľných hraníc. Teraz sme konfrontovaní s ekonomickým prepadom a v budúcnosti budeme ďalší logický problém a síce starnutie obyvateľstva. Toto bude veľmi nákladné pre verejné rozpočty. Preto sa snažíme popri opatrniach na podporu konjunktúry, o čom diskutujeme na ECOFINE, kde sa snažíme reagovať na krízu, tak nechceme sa vyhýbať ani diskusiám o dlhodobých politikách. Pre všetkým tu ide o dlhodobú udržateľnosť verejných rozpočtov a ide tu aj o hlboké štruktúrálne zmeny, systémoch, pričom toto všetko súvisí s starnutím obyvateľstva. Tu myslím pre všetkým dôchodkový a zdravotný systém. Hlavným motom českého predsedníctva je Európa bez bariér. V tejto súvislosti nesmiem nespomenúť a jednu dôležitú vec a síce ide o protekcionizmus. Ja si veľmi vážim to, že tak na pôde ECOFINu ako aj G7 a pevne verím, že to tak bude aj na pôde mimoriadného Európskeho samitu, zaznie jasné nie smerom protekcionizmu. Dovolte teraz, aby som moje krátke vystúpenie zhrnul do istých politických priorít, ktoré podľa môjho názoru pri diskusiách o a opatreniach na ekonomickú krízu by sme nemali v žiadnom prípade zabudnúť. Je tu skutočnosť, že sú tu nielen rizika, že bude klesať HDP a že bude rásť nezamestnanosť, ale je tu aj riziko nášho vlastného rozhodovania. Našou povinnosťou je postupovať tak, aby sa tieto rizika nestali reálnymi. Čo je teda podstatné, kde mohli byť problémy? Tak je to protekcionizmus, to som už spomínal. Protekcionizmus je veľmi zlý brat intervencionalizmu a kedykoľvek štáty masívne intervenujú, tak tu a tam sa spomínajú politické požiadavky, aby tieto intervencie z našich národných zdrojov boli používané iba pre domáce kapacity. Dá sa to byť logické a je to veľmi zvodné pre politikov e, naplniť tieto, tieto požiadavky. Samozrejme je to cesta do pekiel. A našou povinnosťou je aj za cenu vlastnej popularity nevie sa na tejto vlne populizmu a musíme jasne odmietnúť protekcionizmus. Musíme byť stave vysvetľovať, že to by viedlo ešte k väčšej kríze, ako je tá, ktorú máme teraz. A že musíme vysvetľovať, že nikoho z nás neuživí domáca spotreba. Dnes viac ako inokedy potrebujeme našich susedov a dnes viac ako inokedy musíme postupovať koordinovane, harmonizovane a musíme protekcionizmus úplne odmietnúť. Vytvárať dnes nejaké bariéry alebo snažiť sa ich vytvoriť medzi štátmi by znamenalo ešte väčšie riziko, ako je to, ktoré máme v súčasnosti. Potom tu máme ešte ďalšie riziko a to je riziko unáhlených rozhodnutí v oblasti regulácie. Áno, Kríza poukázala na mnohé nedostatky v mechanizmoch regulácia dohľadu na finančných trhoch, nad finančnými trhmi. Je obrovskou výzvou pre nás, aby sme to upravili tak, aby sa to zlepšilo. Toto je samozrejme globálna výzva a bude to témou rokovaní krajín G20. Veľké problémy v minulosti viedli k tomu, že politickí zástupcovia prijímali unáhlené rozhodnutie v oblasti regulácie. Tieto vo svojich dôsledkoch priniesli väčšie škody ako úžitku. Tomuto musíme predchádzať a musíme mať záujem, aby to fungovalo lepšie a musíme tu diskutovať, musíme použiť dopadové štúdie, a musíme sa snažiť dosiahnuť postupnú evolúciu smerom k zmene globálnej finančnej architektúry. Ak príjmeme nejaké rýchle revolučné opatrenia, tak máme takmer 100% istotu, že sa napácha viac škody ako užitku. Tretie riziko, na ktoré by som chcel upozorniť, je riziko nákladov do budúcnosti. Nikto alebo žiadny z našich štát, štátov nemá dostatok likvidit na riešenie týchto problémov. Máme tu iba tie peniaze, ktoré si môžeme požičiať, požičať od našich detí a vnúkov, pričom sa ich ani vôbec na to nemôžeme opýtať. Takže, na jednej strane tu máme rizika hospodárskej krízy, na druhej strane si musíme uvedomiť, že zvyšujeme riziko nákladov na dlhovú službu a zvyšujeme riziko aj refinancovania našich štátnych dlhov. A jednoducho tieto rizika prenášame na budúce generácie. Musíme prispieť tomu, aby tieto náklady neboli neumerné, aby neboli neriešiteľné. Týmto sa musí riadiť správca, ktorý si uvedomuje, že je smrteľný a ktorý nechce, aby ho preknali ďalšie generácie. Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť. Som veľmi rád, že som vám mohol prezentovať moje názory. Dámy a pánové, děkuji. E- Dámy a páni, ďakujem pánovi ministrovi financí Českej republiky Miroslavu Kalovskovi za jeho príspevok. A teraz poprosím o vystúpenie pána Žána Kula Trišeta aby reagoval na otázky, ktoré boli znesené v diskusii. Thank you. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda. Chcel som uh, uh, sa dotknúť viacerých otázok a bodov. Najprv k otázke protekcionizmu. Zdieľam názory, ktoré tu boli vyjadrené. Myslím, že to zaznelo jednohlasne. vlastne totiž že protekcionizmus na e, globálnej úrovni, ale aj na európskej úrovni e, by bol veľmi nebezpečný. Mali sme už skúsenosť, e, keď sa globálna ekonomika pustila cez toho protekcionizmu a malo to zlé dosledky. Pokiaľ ide o mňa, tak urobíme všetko preto, aby sme sa vyhli protekcionizmu, finančnému protekcionizmu a finančnému markantilizmu a budem úzko spolupracovať s komisiou najmä, aby sme zabezpečili, že e, všetko v Európe bude fungovať, keď budeme e, hovoriť o rekapitalizácii baniek, keď budeme hovoriť o zárukách, keď budeme hovoriť o nových možných e, možnostiach, ktoré predpokladáme. Druhý bod, myslíme si, E, že je veľmi dôležité, aby sme e, dbali o pravidlá hry. E, tie pravidlá boli pripravené, aby sme sa vyrovnali s takými situáciami, s akými sa stretávame teraz. Bolo by veľmi závažné, keby sme nerespektovali pakt stability, pretože tieto pravidlá podporujú veľmi e, silné ekonomické subjekty. Dôvera, e, ktorá je podstatná aj pre rozpočet, aj pre bodníky, tá spočíva na tom, že e, fiskálne pomery budú udržateľné aj dlhodobo. A to, čo predsedníctvo pred chvíľočkou povedalo, s tým súhlasím totiž, že by sme mali mať primerané politiky, aby sme ochránili záujmy detí a vnúčat. Pokiaľ ide o tretí bod, proticyklická politika, tu by sme mali zaviesť. Ja môžem potvrdiť, že aj my to považujeme za podstatné na globálnej úrovni a aj na e, je to dôležitý komponent globálnej ekonomiky. Musíme byť anticyklicky tak, ako je to len možné. Nemôžeme si dovoliť, aby sme sa dvakrát dostali do tej situácie, kde e, e, sa pokúšame naštartovať globálnu ekonomiku. Ja si myslím, že dobrá politika začína vždy doma. E, hovoril som o pakte stability a rastu konkurencieschopnosť, primeraný monitoring spotreby a nákladov po celej Európe, ale samozrejme v eurozóne tiež. To je podstatné. A ja by som chcel všetky požiadať, aby sme veľmi starostlivo e, sledovali e, politiku konkurencieschopnosti v jednotlivých štátoch. A teraz by som odpovedal na poznámky o bankách a o tom pán Goebbels e, e, e o banky neprijímajú všetky zníženia úrokových sadzieb, ktoré sme my prijali E, tam tie veci treba skutočne e, si všímať veľmi pozorne. A zároveň si treba uvedomiť, že na jednej strane nemôžeme vyčítať bankám, že e, risk, príliš riskujú a na druhej strane, že neriskujú dosť. Takže tu nám treba nájsť nejakú zlatú cestu, ale ja som si veľmi dobre poznamenal vašu otázku aj váš postreh. Ukončím s tým, že to hlavné posolstvo, ktoré chcem vyslať, je, že sa musíme porátať e, s tou e, naliavou situáciou, ktorá kladie veľké požiadavky a zároveň sa musíme pozerať na dlhodobú perspektívu. To je veľmi dôležité a nie len preto, že to je vlastne zdravý rozum, to káže a musíme myslieť na deti a vnúčatá, ale aj preto, že to je jediný spôsob, ako účinne riešiť problémy dneška. Lebo skutočnosť, že dokážeme byť dôveryhodný e, v strednodobom a dlhodobom hľadisku vo všetkých politikách, to je základný prvok dôveryhodnosti e, dnes. A dôveryhodnosť dnes je tá najvzácnejšia a zároveň najzriedkavejšia valuta, ktorú máme. Teda táto myšlienka, že v každom prípade musíme byť udržateľní, musíme mať udržateľné politiky, nesmieme sa vrátiť e, ku status quo ante, e, ale musíme myslieť na dlhodobú stabilitu, dlhodobú udržateľnosť. A to je rozhodujúca časť e, riešení dnešnej situácie. Ďakujem. Ďakujem, panu Ďakujem pánovi Trišetovi. A teraz vystúpi pán prezident Petering, predseda Petering, ktorý bude hovoriť o Lisabonskej zmluve a potom otvorím druhé kolo našej diskusie. Ja, Veľmi krátko by som e, chcel odpovedať na to, čo povedal pán kolega Žerao, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu. A poviem to, čo hovorím pre Európsky parlament eh, a, a 23 krajinách Európskej únii e, sa uzavrelo ratifikačné konanie. Zostáva ešte podpis e, pre, prezidenta Polska. Obidve komory parlamentu to podpísali a je E, potrebné, aby to podpísal. Bolo to konzekventné, keby to podpísal aj prezident Polska. Ešte tiež je potrebný e, e, podpis spolkového prezidenta spolkového Európy k Nemecku. Je tam ešte konanie pred ústavným súdom Nemecka a dúfam, že aj toto konanie bude mať taký výsledok, že prezident to bude môcť podpísať. Takže dúfam, že tak ako v Poľsku, tak aj v Nemecku veci dopadnú dobre. Potom tu máme ešte e, hlasovanie v Českom e, parlamente v oboch komorách a predseda Vlček a Sobotka určite k tomu bude, bude povedať viac, ale my očakávame a dúfame a pozbudzujeme e, všetkých, aby sa za českého predsedníctva Lisabonská zmluva stretla so súhlasom aj v Českej republike. No a potom ešte máme referendum v Írsku, a dúfame, že potom, čo e, Írsko vykonalo e, veľké ústupky, že Írsko bude môcť e, vyjadriť súhlas. A na záver chcem povedať veľmi jasne, zlyhanie Lisabonskej zmluvy by bolo politickou, psychologickou, psychologickým oslabením Európskej únie v dobe, keď stojíme pred veľkými výzvami. A preto Nemôžeme dovoliť takéto oslabenie, ale musíme posilniť Európsku úniu. A na záver ešte hovorím, že kto eh, by spôsobil skrachovanie Lisabonskej zmluvy, je zodpovedný za to, že nebude možné ďalšie rozširovanie Európskej únie. Pretože našim cieľom nie je vytvorenie veľkej zóny veľkého obchodu, ale eh, silná, transparentná Európa. Preto chcem všetkých pozbudiť, aby sa zhostili svoje zodpovednosti, aby prispeli k tomu, aby Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. Ďakujem a e, není prosím. Ďakujem. A teraz dám slovo Reinhardtu, Reinhardtovi z nemeckého parlamentu, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne. Začal by som vyslovením komplimentovi, kompli, komplimentu pre, predsedovi, čo sa týka označenie toho podujatia, respektíve hesla New Deal, nová dohoda, podpora hospodárstva. Myslím si, že to je veľmi dobré, chcem sa to poďakovať. To, čo sa spomínalo v príspevkoch, sa e, poukazuje na to, že svet sa tak povedať zmenšil, je za mne prepojený. Poukazuje to na to, že v Európe musíme mať jednotné pravidlá ratingové aj e, pravidla, ktoré sa budú týkať auditu a musíme jasne hovoriť nie protekcionizmu. A teraz by som spomenul ešte dve myšlienky z našej krajiny, kde som zodpovedný za posilnosť konkurenceschopnosti. My sme pripravili balík pre oživenie konjunktúry, čo bolo veľmi nevyhnutné. A dôležité je to, aby takéto opatrenia prišli veľmi rýchlo prvom kvartáli rátame s tým, že hospodársky rast bude negatívny a dosiahne minus 3 až 4 a nepovažujem za zmysluplné, aby napríklad pri energie a pri širokopásmovom pripojení na internet sme sa zabrali projektami, ktoré sa budú realizovať až v roku 2010-2015. A tu sa plánuje 5 miliárd, pričom 1 miliarda by sa využila z takých programov, kde boli pôvodne ktoré boli, to európske programy, ktorých zameranie bolo iné. A mne by zaujímal aj aspekt finančnej disciplíny. A ja si myslím, že keď sa nečerpajú e, cieľené prostriedky Európskej únie, tie by sa mali a keby sa mali tieto vrátiť, bola by to napríklad u nás miliarda. Myslím si, že takýmto spôsobom by ste mali určitú možnosť, ako tieto prostriedky rýchlo použiť. Ešte druhý bod, ktorý sa týka verejného obstarávania. My sme skrátili lehotu na verejné obstarávanie 87 dní na 30 a v súčasnosti, čo sa týka zákazov v oblasti stavebníctva, tak tam bol limit 5 miliónov, pričom komunisti majú veľký problém, ja by som chcel navrhnúť, aby sme v obmedzenom období dvoch rokov túto hranicu pre stavebné projekty zvýšili na 10 miliónov, čo by prospelo trhu práce a čo by podporilo konjunktúru a takýmto spôsobom je možné aj podporiť lokálnu úroveň a z toho profitovať. A ešte jedna vec. Aj lepšia legislatíva je potrebná, musíme znižovať e, byrokraciu, máme tu isté ciele, to znamená, že nesmieme tu mať právne normy, ktoré by sa zájomne rušili. My sme chceli, aby pri legislatíve boli vypracované dopadové štúdie. Niečo podobné sme vytvorili u nás, aby, a síce aby sa vytvorilo grémium na úrovni EÚ, ktoré by posudzovalo byrokratické náklady do budúcnosti. A my sme taký, takúto, takúto kontrolnú radu u nás zriadili a podľa mňa takéto niečo by sa malo využiť aj na európskej úrovni, ako tak povedať európsky TÜV. My sme to skutočne privítali Napríklad v Bádensku, Württembersku sme začali s takýmto radarom subsidiarity a myslím si, že toto potrebujeme aj v európskych, ostatných európskych regiónoch. Ešte raz chcem vysloviť poďakovanie za organizáciu tohto podujatia. Dnes sa zaoberáme najaktuálnejšou témou. Ďakujem a Ďakujem pekne. Teraz sa pripraví pani Petersone z Lotyšského parlamentu. Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, v prvom rade sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu a Českému parlamentu za túto možnosť, aby sme mohli vymeniť názory. Áno, kríza znamená straty, ale Lotyšsko tiež znamená, že vďaka tejto kríze nestratíme eh, eh, udržateľný rozvoj a preto by som najprv chcela poďakovať všetkým členským štátom za ich solidaritu, za to, že podporili návrh komisie, aby podskytli e, strednodobú finančnú podporu pre Lotyšsko. Pretože to sú okolnosti, keď je Lotyšsko vo veľmi hlbokej kríze. A teraz niekoľko slov o tom, e, čo sa Lotyšsko rozhodlo urobiť, aby sme prekonali krízu, lebo E, možno, že aj iní budú čeliť podobné situácie. Európska finančná podpora bola veľmi potrebná, a dôležitá na stabilizáciu lotiskej e, ekonomiky a e, umožnila rast. Náš parlament v decembri hlasoval o špeciálnom programe pre tento účel a prijali sme tiež veľmi reštriktívny rozpočet na rok 2009. Ekonomické údaje z Lotyšska 10 až 15 To sú veľmi e, náročné úlohy. Mali sme, mohli sme sa rozhodnúť teda zostať, e, devalovať lat alebo našu národnú menu, alebo e, zväčšiť e, národný rozpočet. Ale museli sme zvýšiť daň z hodnoty z 18 na 20 a to znamenalo veľa protestov v krajine, ale vláda sa rozhodla, že e, simultáne urobí e, opatrenia na e, pozvedenie ekonomiky a tiež na zabezpečenie makroekonomickej stability. Samozrejme, stále sa venujeme výskumu a vede, chceme podporovať komerčné aktivity, podnikateľskú sféru, chceme tiež e, nanovo organizovať odborné vzdelávanie a tiež sa venujeme trhu práce. Takéto úlohy nie sú možné bez dialógu. A preto sme sa tiež pustili do inštitučnej reorganizácie, aby sme znížili byrokraciu. A to všetko sa konalo v dialogu s sociálnymi partnermi. Chcela by som povedať, že keď hľadáme krí- riešenia krízy, E, tak nesmieme zabudnúť na existujúce nástroje. Dúfame, že keď finančné nástroje Európskeho e, investičného fondu e, budú spustené, že budeme schopní pomôcť stredným a malým podnikom. A keď sa to podarí, tak možno, že zastavíme prepad. Máme silnejší dozor v bankovom sektore a sú tu tiež opatrenia, ktoré zvyšujú implementáciu projektov, ktoré dostávajú zdroje zo štrukturálnych fondov naplánovali sme tiež, že 2,5%, 2,6% nášho hrubého domáceho produktu venujeme na prebudenie ekonomike. Um, viem, že to nevyrieši všetky problémy v Lotyšsku, ale chcem povedať, že v týchto podmienkach je veľmi dôležité, aby tu bola úspešná spolupráca medzi vládou a parlamentom a tiež potrebujeme veľmi flexibilné reakcie zo strany Národného parlamentu a prijímať aj nepopulárne opatrenia. Dnes nikto v Európskej únii e, e, E, si, teda my si uvedomujeme našu zodpovednosť a e, je jednoduchšie e, pochopiť, že nie sme teraz jediní v tejto situácii a preto by som všetkým chcela popriať veľa úspechov pri hľadaní riešení. Ďakujem. Ďakujem a, vystup... Ďakujem a teraz vystúpi pán Maten z Európskeho parlamentu. Dávam vám slovo. Dank u wel, uh, dank u wel, voorzitter. Ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Môj predseda sa vyjadril na úvod k Lisabonskej zmluve a toto je veľmi dôležitá téma, ale samozrejme sú tu aj ďalšie dôležité veci, ktoré sa týkajú nášho života v Európe. Sú tu isté veci, ktoré schválili šéfovia vlád a hlavy štátov a síce hovorili svojho času, že o 10 rokov má byť e, európske hospodárstvo najdynamickejšie na svete. To bolo pred 9 rokmi, to znamená, že o rok by to malo byť. To som tu chcel na tomto mieste povedať. Lisabonská stratégia zažívala rozličné fázy. Najprv existovala dohoda, na, dohoda o tom, že sa to schváli, že sa teda povie, že sa musí niečo v národnom hospodárstve v Európe zmeniť potom vidíme, že vlastne európske vlády nekonali a nenaplnili tie sluby, ktoré si sami dali. Lisabonská stratégia je teraz tak povedať nekritizovateľná, lebo je symbolom pre mnohé diskusie, ale, pre, ale zároveň pre malú vôľu na strane vlád. Je to skutočne veľký problém pre členské štáty, keď ide o implementáciu tejto dohody. A tento problém ešte aktuálny. Máme tu reakcie. Napríklad viacejkrát sa spomínal protekcionizmus a spomínalo sa aj štátne zasahovanie do ekonomiky. Z krátkodobého hľadiska je to možno dobré východisko, ale z dlhodobého hľadiska to nie je ten správny krok. Štát by sa vlastne mal stiahnuť z hospodárstva. To je ten problém, ktorý tu budeme mať v najbližších mesiacoch a rokoch. Lebo Lisabonská stratégia ako taká bola veľmi dobrá. Európska ekonomika sa dostala trošku do úzadia v porovnaní s americkou ekonomikou a s ekonomikami juho, juhoazijských krajín a je to stále ešte aktuálne. A vidíme, že kríza to nejako veľmi nezmenila. Ak chceme vytvoriť utrvalo udržateľné pracovné miesta, ak chceme mať znalostnú ekonomiku, ktorá bude dynamická, iba takto môžeme dosiahnuť to, čo chceme a môžeme reagovať na krízu. Musíme mať inovatívne hospodárstvo, to by nám umožnilo túto krízu spracovať. Keby sme mali statické hospodárstvo, keby sme sa zoberali iba nárokmi a nezoberali sa tým, čo treba spraviť na to, aby sa ekonomika posilnila, to by nám nepomohlo. Musíme teraz skutočne sa chopiť tej šance a pán Goebbels to veľmi správne spomenul, že práve tie štáty, ktoré dobre implementovali Lisabonskú stratégiu, ktoré tak povedz išli príkladom, to sú tie štáty, ktoré najlepšie zvládajú krízu a najlepšie sú vyzbrojení pre ňu. Čo teda musíme spraviť v budúcnosti? Mal by tu byť prechod k ekonomike, ktorá sa nebude opierať o uhlovodíky. Myslím si, že toto je dobre zlučiteľné aj s diskusiou o klimatických zmenách. To by sa malo takto prepojiť. A ja tu vidím istú budúcnosť pre Lisabonskú stratégiu. Tá analýza svojho času bola veľmi dobrá a je teraz škoda, že tu máme takú situáciu, že vlastne veľa sa ešte toho nedosiahlo. Členské štáty musia predovšetkým prejaviť vôľu toto implementovať. A myslím si, že Európska komisia by mala preveriť, či tu vôbec existuje nejaký základ pre členské štáty, aby konali. Európsky parlament bol nadšený, čo sa týkalo Lisabonskej stratégie. Najbližších dňoch budeme opätovne o tom diskutovať, ale ak by sme teraz si len tak založili ruky, podľa môjho názoru by to nikomu nepomohlo. Ďakujem. Ďakujem. A teraz vystúpi pán Ajvalio Tisa z gréckého parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Na začiatok by som chcel e, poblahoželať tým, ktorí prišli s iniciatívou zorganizovať túto schôdzu i všetkým vystupujúcim, ktorí hovorili o demografických výzvach a o e, veľkej pôrodnosti. Gratulujem vám a chcem sa obrátiť aj na tých, ktorí vypracovali tento dokument z dnešného zasadnutia, ktorý hovorí práve o demografickom vývoji a vlastne v žiadnom okamihu vlastne my nemáme problém s demografickým stárnutím, práve naopak máme veľký prírastok a my v greckom parlamente sme vyšli s iniciatívou protestovať E, pred komisiou proti tomu, že tieto dva aspekty nie sú citované, aj keď veľmi dobre poznáme európske e, demografické problémy. Hovoríme New Deal, ale e, spomeňme si na maastrichtské kritériá, ktoré škrtia mnohé krajiny a treba povedať, že by bolo dobré, keby existovala istá pružnosť v pakte stability a rastu. A práve tu máme problém tejto pružnosti Máme krajiny, ktoré majú e, veľkú časť HDP na obranu. Naša krajina iba 5 HDP utráca na obranu, pretože my musíme e, čeliť tureckému nacionalizmu a agresivite. A teda my sme krajinou, ktorá má e, najväčšie vojenské výdavky na hlavu v rámci EÚ a zároveň E, sú predpoklady sú veľmi e, tvrdé pre našu krajinu v oblasti stability. Ďalší problém je rozpočet Európskej únie a tretich krajín. Mám pred očami dokument, ktorý rekapituluje sumy, ktoré boli pridelené na e, údavky tretích krajín. To znamená, že to sú peniaze, ktoré platia naši daňoví poplatníci a myslím si, že e, e, poplatníci by mali vedieť, že sú tu tri a že sú tu celé miliardy eur, ktoré boli od roku 1992 e, vyplatené krajinám ako Turecko alebo bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko. Treba invest- hovorí sa, že treba investovať do obnoviteľných energií, treba bojovať proti nezamestnanosti. Áno, to je všetko pravda Avšak za takýchto okolností je potrebné, aby všetky tieto financie, ktoré idú mimo Európskej únie, zostali v EÚ. A tretie krajiny, ktoré tieto peniaze dostávajú, by, nemali, by mali prinášať nejaké e, niečo za to, lebo nakoniec to naši e, posplatníci platia pre Turecko a e, Macedónsko 13 miliard eur. A teraz pani Stadoni z talianského parlamentu. Grazie. Ďakujem, vážený pán predseda. Veľmi rada by som najskôr poďakovala Európskemu parlamentu aj českému predsedníctvu, ktoré zorganizovalo toto medziparlamentné zasadnutie, drahí kolegovia, ako zástupkynia Talianského senátu, by som vás rada oboznámila o našimi iniciatívami zameranými na zmiernenie účinkov tejto katastrofickej krízy v, Tati- v Taliansku. Samozrejme, že to vyplýva zo špecifickej situácie v štrukturálnom a finančnom e, pláne Talianska. Aj Brusel vyjadruje isté obavy, pokiaľ ide o e, protekcionizmus, ale ja by som rada zdôraznila, že súčasná ekonomická situácia je svetkom neadekvátneho charakteru pravidel finančných trhov. Dnes sa o tom už veľa hovorilo a ja som veľmi rada, že som mala príležitosť vypočuť si úvahy na túto tému. Myslím si, že finančný svet ešte stále e, si dožad, vyžaduje nejaké nové Bretton Woods, ktorý by redefinoval pravidlá tretej generácie, aby takáto kríza neviedla k implózii e, toho veľmi e, krehkého medzinárodného vyváženého stavu. Nejde tu len o demokratické rozhodnutia alebo o e, dohody medzi tretími je potreb, krajinami. Je potrebné, aby občania občianská spoločnosť mali prístup k týmto kapitolám. Trh, konjunktúra, E, ide v smerom vyriešenia tejto globálnej e, krízy a tí, ktorí si myslia, že je to možno len na, euro, na politickej úrovni, sa veľmi mília. Ja som talianka a v tejto perspektíve je úplne normálne, že sa dožadujem toho, aby sme nepríjmali programy proti kríze, ktoré by riadili e, priamo niektoré inštancie Európskej únie. Ja som rovnako presvedčená, presvedčená Európanka, bolo nám povedané, že takéto iniciatívy je ťažké z finančných dôvodov realizovať a preto sa pýtam, či nie je možné e, nejaké aktivity spustiť koordinovanejšie na Európskej únii, úrovni makroeurópske. Zároveň treba dávať pozor na to, aby sme trvali na mobilizácii zdrojov, ale Nemali by sme príliš doverovať a spoliehať sa na iniciatívu jednotlivých krajín. Európska únia musí rovnako využívať potenciál eura ako rezervnej meny E, talianská vláda prijala v tomto smere niektoré opatrenia, ktoré zapadajú do strategických cieľov plánu obnovy, o ktorom dnes hovoríme. Nechcem vás unavovať s týmito iniciatívami, ale na záver by som chcela povedať, že je dôležité, aby Európa si uvedomila, že výjde z krízy len vtedy, ak jednotlivé finančné prvky, ktoré E, sú vlastne touto krízou postihnuté a nejde tu len o financie a ekonomiku, ale aj o sociálnu oblasť. Táto kríza sa jednoducho musí stať pri e, začiatkom nového sociálneho paktu, sociálnej politiky, aby sa do centra záujmu dostal človek, práca a osobnosť. Myslím si, že vlády by mali pri riadení byť pružné a mali by slúžiť. To je nádej budúcich generácií. Ďakujem. Ďakujem. Vystoupí... Ďakujem. Teraz vystúpi pani Hammers z Európskeho parlamentu. Vážený pán predseda, dámy a páni, Ide tu o dôveru európskych občanov a v to, ako sa e, porátame s európskou krizou a aby sme získali ich dôveru, tak musím e, jasne povedať, že toto je kríza, ktorá nie je spôsobená zvonku, ale my ako Európania e, sme zapletení medzi príčiny tejto krízy Lisabonská stratégia a deregulačná politika nás vlastne doviedla do kolapsu finančných e, trhov. Ja dodnes postrádam kritickú reflexiu Európskej komisie o tom, že e, ešte v roku 2007 e, nereagovala na varovné signály, ale aj potom po roku 2007, keď boli tie varovné signály ešte silnejšie, nebolo badať tendencie v Európskej komisii e, k tomu, aby regulovali finančné trhy. Ja si myslím, že to je príliš krátko zlaké, keď e, hovoríme o tejto kríze ako o kríze finančných trhov. Mnohí kolegovia hovorili o tom, že tu máme dočinenia s tromi krízami, teda kríza e, sociálna, teda veľký rozkol našej spoločnosti, nespravdujeme rozdeľovanie blahobytu, teda ďalej kríza e, hospodárstva, ktorá bola spôsobená kolapsom finančných trhov a potom kríza e, klímy, ktorá je spôsobená e, nadprodukciou, nad kon, nadmerným konzumom, nadmernou spotrebou. A keď teraz zasahujeme do tejto krízy, keď e, používame 100 miliardy e, eur, e, musíme reagovať na všetky tri krízy. A preto si myslím, že by sme nemali hovoriť o New Deal, ale o Green New Deal, ktorý sa nebude vyhýbať tomu, aby v jednom ťahu riešilo všetky tieto krízy. Ja si myslím, že bolo dobré, keby sme nereagovali jednotlivo na národných úrovniach, alebo teraz je to tak. Ale bolo by dobre, keby Európska únia spoločne silnejšie konala. Máme na to potrebné nástroje, mali by sme o tom viac diskutovať aj o tom, ako získame politickú dôveru v existujúce nástroje Európskej únie. Správne sa tu hovorilo o tom, že diskusia o Lisabonskej zmluve E, je nad tým všetkým. Ja si myslím, že pokiaľ je o pochybnosti o Európskej únii a ich schopnosť, jej schopnostiach, že sa s tým vyrovnáme len vtedy, ak sa pozrieme na to, čo sme dosiahli Lisabonskou stratégiou. A nie tak, ako sa to obvykle robí v Európskej únii, v Európskom parlamente, že E, Lisabonská stratégia sa podpísala pod to dobré a pekné a že problémy prišli niekde zvonka, niekde povedzme zo Spojených štátov. Ja si myslím, že dôveru a podporu pre Lisabonskú zmluvu získame len vtedy, ak budeme úprimnejšie bilancovať a lepšie plánovať, ako sme to robili doteraz. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem. Ďakujem a teraz vystúpi pán Larsen z Dánskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Er Ďakujem pekne, pán predseda. Tá veľká kríza, v ktorej sa teraz nachádzame, tak v Európe, ako v ostatku sveta, neznamená to, že by sme mali podľanúť panike. Je dôležité to, aby sme v Európskej únii konali jednotne a rozhodne. Musíme teda vykonať niečo, preto aby sme o týchto problémoch iba nehovorili nesmieme ohrozovať stabilitu v Európe, to znamená, že nesmieme dopustiť to, aby nastala situácia, že sa jednotlivé členské štáty budú zadlžovať v prílišnej miere, čo by viedlo k ďalším problémom v Európe. Bo to by skutočne znamenalo obrovské problémy v strednodobom a dlhodobom výhľade. Musíme sa riadiť mechanizmami trhov a bolo už aj spomenuté, že vlastne máme sociálne trojové hospodárstvo a toho sa musíme držať. A preto nesmie nastať situácia, že sa bude iba šíriť panika. My máme teda sociálne trhové hospodárstvo, ktoré bolo veľmi dobrým spôsobom regulové, regulované. Preto je dôležité, aby sme sa stránili protekcionizmu a aby sme v žiadnom prípade nepodporovali, lebo on by viedol ešte k ďalším problémom. Prispel by k tomu, že Európa by sa opätovne vrátila do obdobia pred druhou svetovou vojnou. A toto skutočne nechce nikto z nás. Práve preto je dôležité, aby sme postupovali obozretne a znamená to, že musíme zabezpečiť to, aby sme v správnom okamihu konali, aby sme použili tie správne prostriedky. V tejto súvislosti je dôležité, aby sme si boli vedomi toho, že aj štruktúra obyvateľstva vo svete sa mení. Pred 40 rokmi sme mali takú situáciu, respektíve o 40 rokov takú situáciu, že počet obyvateľov Európskej únie bude tvoriť iba malé percento obyvateľstva celého sveta. To je nová situácia a práve preto musíme posilniť stabilitu z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska. A mali by sme využiť túto, využiť túto príležitosť na to, aby sme renovovali ten skosnatelý systém v Európe. To znamená, musíme sa zabrať tým spôsobom, ako pracujeme v Európe a čo vlastne môžeme v tejto oblasti vykonať. Musíme sa snažiť podporovať zelenú energiu, lebo takýmto spôsobom sa dosiahnuť veľmi veľa, aj čo sa týka e, klimatických zmien v Európe, ako aj na celom svete. Okrem toho je dôležité, aby sme konečne vybudovali znalostnú ekonomiku. A aj dodám, dodám ešte jednu vec – v Dánsku už roky máme veľmi pozitívne skúsenosti z našu flexicurity a môžeme len dúfať, že zvyšok Európy sa z toho tiež poučí. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nyní vystup... Ďakujem. A teraz vystúpi pani Hakl z Rakúskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Myslím, že tu odznelo mnoho správneho už. A sú veci, ktoré musíme spoločne urobiť a nemáme žiadnu možnosť. Obmedzím sa na to, čo som tu doteraz postrádala. Myslím si, že Európa je vo svete a nemôže e, sa stávať len sama o seba, má zodpovednosť aj za iné krajiny. Ja si myslím, že musíme robiť také kroky, ktoré E, pomôžu krajinám, ktoré sú na našich vonkajších hraniciach, lebo to sú krajiny, ktoré si nedokážu sami pomôcť tak ako my. To sú oveľa chudobnejšie krajiny, Chorvátsko, Ukrajina a iné. Oni majú nielen priania, ale konkrétne potreby. A to je vlastne aj pre nás trh, z ktorého môžeme profitovať po tom, keď táto kríza prejde. Po druhé, považujem za veľmi nebezpečné, keď teraz jednotlivé krajiny e, porušujú kritéria stability a spôsobujú veľké deficity vo svojich rozpočtoch a ja od Európskej komisie očakávam, že zakročí e, zodpovedajúco, rýchle a tvrdo. Uh, oni používajú tu tieto deficit na to, aby posilnili svoj, svoj priemysel, ale to má domino efekt eh, na naše hospodárstvo a, a keď sa proti tomu nepostavíme na začiatku, tak uh, sa obávam, že niekedy uh, budeme uh, na splatenie dlho už len tlačiť peniaze. Ja si myslím, že teraz je čas, kedy musíme konať, aby sa uh, schvalovali rozumné rozpočty. Po druhé, po tretie, musíme byť tak trošku aj vizionári je mi jasné, že nemôžeme hovoriť o znalostnej ekonomiky, nemôžeme hovoriť o bonite podnikov a posudzovať ich podľa kritérií e, priemyselnej spoločnosti. Keď má teraz niekto e, pozemok a dom, má oveľa vyššiu bonitu ako niekto, kto má e, k dispozícii spolupracovníkov, ktorí sú veľmi dobro vzdelaní. A ja si myslím, že celosvetový finančný systém musíme na novo nastaviť na tieto kritériá. A pri kritériách bonity musíme hovoriť o social skills. Tie sa ťažko merajú samozrejme, ale musíme to používať, lebo inak znalostná ekonomika, znalostná spoločnosť nemôže prekvitať v takomto prostredí. Po štvrté, v Európskej únii sa často hovorí o odstraňovaní byrokracie musíme od, sa o to snažiť oveľa intenzívnejšie pretože e, e, mnohí spolupracovníci musia 10 svojho pracovného času venovať na to, aby vyplňali štatistické formuláre. A ja si myslím, že to veľmi zaťažuje, preťažuje e, predovšetkým malé podniky. Prosím, aby ste toto zohľadnili. Ďakujem. Ďakujem. Nyní vystoupí... Ďakujem. Teraz vystúpi pani Cimber z Európskeho parlamentu. Bude to, už, e, bude to posledné vystúpenie dnes. Nech sa páči. Ja, danke. O... Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som chcela nadviazať na to, čo povedala kolegyňa Hahn z Európskeho parlamentu. Myslím, že ide o otázku, aký podiel Európska únia má na zhoršovaní e, krízy celkovo. Myslím si, že nemôžeme e, jednoducho konať iba tak, že tu išlo len o vonkajšie faktory. EÚ e k tomu ešte pridala svoj, svojou mierou a aj Lisabonská stratégia, myslím, na to má svoj podiel. Neviedla k e, odstraneniu krízy alebo, alebo jej zjemňovaniu, ale práve bola jedným z faktorov, ktorí k nej viedli. Ja by som chcela odkázať aj na to, že v zmluve z NIS aj v Lisabonskej zmluve sa nerobí nič proti tomu, aby sa vytvorili nové eh, podmienky o reštrikcie, eh, pokiaľ ide o eh, tok kapitálu, sa vôbec nespomínajú práve naopak. Takže z môjho pohľadu aj predložený konjunktúrny program v niektorých svojich bodoch je určite napomocný, ale celkovo sa točíme v kruhu, pretože ešte stále tu ide o tú stratégiu, ktorá e, krízu spôsobila. A potom by som sa chcela ešte spýtať, do akej miery komisia koriguje svoje stanoviská, pretože vo svojej filozofii sa doteraz e, riadila podľa e, finančných trhov v USA. Ďalej mi ide o to, že z môjho pohľadu mandát Európskej centrálnej banky by sa mal tiež zmeniť. Nemalo by ísť iba o zachovanie cenovej stability, ale aj e, platobných systémov. To znamená, Európska centrálna banka musí mať povinnosť voči komerčným bankám a iná, iným inštitúciám a teda mať možnosť dohľadu nad nimi, potrebuje komunikáciu s národnými regulátormi a potrebuje mať kompetencie aj zasiahnuť v krízových situáciách, napríklad v prípade insolventnosti bank. A potom by som chcela ešte poukázať na to, že eh, podľa mňa nie je um, nie sú potrebné len štátne programy pre podporu konjunktúry a podobne, ale že ide aj o e, programy e, na podporu napríklad zamestnanosti, ktoré by mohli pomôcť v aktuálnej kríze. Pretože všetko je momentálne v kríze prepojené navzájom. A potom ide opatrenia, ktoré by mali budúcnosť, ktoré by boli dlhodobo účinné a nezaťažovali nás neskôr v budúcnosti. Ďakujem a keďže čas vymedzený pre naše dnešné e, zasadnutie vypršal, chcel by som oznámiť, že tí, ktorí sú prihlásení do diskusie a na ktorých sa dnes e, slovo e, nedostalo, tak dostanú v zajtrajšej diskusii slovo prednostne. Teraz, ak dovolíte, by som odovzdal slovo pánovi predsedovi Peteringovi. Nech sa páči. Áno, myslím si, že je dôležité, aby ste vedeli, že tí, ktorí nedostali dnes slovo, dostanú slovo ako prvý zajtra. Ďakujem, pán kolega Vlček. Chcem povedať ešte niekoľko praktických e, informácií. Pracovná skupina 1, e, konkurencieschopná z Európa, podpora investícií a podnikateľstva a stredných malých podnikov sa zíde v tejto miestnosti potom pracovná skupina 2, sociálna Európa, vytváranie pracovných miest, boj proti chudobe a zabezpečenie slobodného pohybu bude rokovať v miestnosti naproti, teda vidíte von a prejdete na druhú stranu. A tretia pracovná skupina Udržateľná Európa, rozvoj a rozvoj hospodárstva a ochrana životného prostredia. E, musíte zísť e, dolu dve poschodia a miestnosť e, sa nachádza vlastne pod e, touto plenárnou miestnosťou. A potom ešte niečo príjemnejšie, ale samozrejme aj táto práca je príjemná. O 19.10 je recepcia v druhej časti budovy, to je ASP, Atiero Spinelli, teda je to na druhej strane a keď prejdete doľava, tak tam je veľká socha, by veľký kôň, myslím, že to je z doby posledného tajenského predsedníctva. A tam bude recepcia. A potom 19.45 v reštaurácii Európskeho parlamentu, teda to je tá budova na pravej strane, teda 19.45 bude podávaná večera, ku ktorej vás pozýva Európsky parlament. Prajem vám ešte úspešné rokovania a uvidíme sa na recepcii a pri večeri. A zajtra zasadnutie začína o 9.30. O 9.30. Ďakujem veľmi pekne.